Morning, Dobré ráno, kolegovia. Začali by sme, ak dovolíte. Náš pán predseda nemôže byť dnes prítomný, pretože ho zastúpim v dopoludnej časti a potom v popoludnejšej ho zastúpi pani Kudrická. Ak nie sú námietky k programu, budeme považovať program za schválený žiaľ. Nemáme chorvátske, dánske, malské ani galské tlmočenie k dispozícii dnes Chcela by som vám pripomenúť, že hlasovanie prebehne o 10.30. Máme na programe tri body, o ktorých budeme hlasovať. Teda láskavo si pripravte elektronické hlasovacie karty. Prvý bod na programe, bod 3, je jeden z dvoch návrhov, ktorý sa týka završenia reformy Európskeho právneho rámca na ochranu údajov tento návrh, ktorý sa týka spracovania osobných údajov na úrovni európskych inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Začneme prezentáciou dopadovej štúdie komisie. O to požiadal výbor Libe, vzhľadom na to, že komisia sa rozhodla nevykonať hodnotenie dopadov, tak ako to predpisuje inštitucionálna dohoda v tomto ohľade máme tu teda s nami pani Mári Brunagel a pani Louise Fowell, ktoré zastupujú firmu, ktorá vykonala túto dopadovú štúdiu a tieto nám teraz priblížia závery tejto štúdie. Dávam vám slovo dámy na 10 minút a potom prejdeme k spravodajkyni, k jedným spravodajcom. Najskôr pani Brunagel a pani Fovel, nech sa páči. I don't see that. Okay. Oui, bonjour. Bonjour, donc nous sommes euh, Marie Brunet. Dobrý deň, e, zastupujeme firmu Ernst Young, e, tu s kolegyňou Fovel, ja som Ani Brunagel, zastupujeme tú našu firmu, aby sme prezentovali e, závery štúdie požiadali eh, na zastupcu Európskeho parlamentu, aby sme zaujali stanovisko k dopadom textu, ktorý navrhuje komisia v oblasti nového modelu riadenia a zodpovednosti v oblasti prístupu k osobným údajom. Ernst Young pravidelne spolupracuje s európskymi inštitúciami. Vykonali sme pred dvoma rokmi v tejto veci aj hodnotenie nariadenia 45 z roku 2001, ktoré sa týka ochrany údajov v rámci európskych inštitúcií. Toto hodnotenie, ktorého správa je k dispozícii na internete, umožňuje lepšie pochopiť konkrétne dopady tohto nariadenia v praxi, e, taktiež sa tam hodnotí jeho efektívnosť, účinnosť v oblasti ochrany údajov a tiež účinnosť, pretože sme E, tiež vykonali odhady prostriedkov, ktoré sa budú venovať ochrane údajov na úrovni Európskej inštitúcii. Taktiež sme rozpracovali naše stanovisko. Máte príklad, teda um, k dispozícii aj písomnú verziu správy. Vychádzali sme e, z návrhu komisie. Tiež sme vychádzali z našich znalostí aktuálneho systému a tiež e, sme absolvovali niekoľko stretnutí, rozhovorov s um, Európskym úradom pre ochranu údajov, taktiež niektorými zodpovednými pracovníkmi, ktorí majú na starosti spracovanie údajov v inštitúciách. Tiež sme sa venovali trom témam konkrétne. Jednak analýza dopadov nového modelu riadenia a tiež odpovednosti v oblasti ochrany údajov. Ďalej um, interpretácia týchto dopadov uh, vo finančnej oblasti a z hľadiska ľudských zdrojov a tiež s konkrétnym zameraním sa na riziká, ktoré sú spojené s decentralizovaným modelom ochrany údajov, tak ako sa to v texte navrhuje. Teraz dám slovo kolegyni, aby priblížila konkrétne dopady textu, tak ako sme eh, ich zistili v našich analýzach. Bonjour à tous. Dobrý deň. Začali sme teda právnou analýzou dopadov na Európskej inštitúcii tohto nového modelu riadenia a správy v oblasti ochrany údajov, tak ako to navrhuje komisia. Na základe rôznych stretnutí, ktoré sme absolvovali, sme pomenovali tri hlavné dopady, ktoré súvisia s týmto návrhom. Jednak nárast um, pracovného náporu uh, na osoby, ktoré majú na starosti kontrolu ďalej, uh, taktiež nárast práce pre orgány ochrany údajov a tiež pokles miery efektívnosti v riadení ochrany údajov. Tá prvá oblasť súvisí najmä s novými oblastiami pôsobnosti, najmä povinnosti, ktoré sa týkajú analýzy dopadov, taktiež zásada Data Protection by Design a by Default, ďalej povinnosť informovať taký bezpečnostné zložky. Ďalej e, sa tým spôsobujú aj rôzne ďalšie administratívne úkony, jednak e, čo sa týka zásady e, zodpovednosti, priamej zodpovednosti, a to sa predpisuje, že sa musia spracovať všetky dokumenty, ktoré sa týkajú ochrany údajov, tak aby bolo možné dokázať ich kompatibilitu s legislatívou a ďalej to súvisí aj s povinnosťou registrovať tieto údaje v databáze, o v minulosti tieto zodpovedné osoby sa museli tiež školiť v oblasti ochrany osobných údajov. Ďalej, um, čo sa týka nárastu práce um, orgánov, ktoré majú na starosti ochranu údajov, uh, tu samozrejme to bude súvisieť s tým, že budú musieť kontrolovať uh, konformitu, um, taktiež budú musieť uh, vykonávať audity a tiež z dôvodu posilnenia ich úlohy poskytovania informácií a taktiež zodpovednosti v spracovaní údajov Okrem toho je tu aj riziko, že niektoré z úloh, ktoré sa e, e, budú týkať týchto orgánov, sa budú musieť zadávať delegovaným orgánom na ochranu údajov, ako napríklad e, spisovanie registra alebo vykonávanie dopadových štúdií. Ďalej, čo sa týka znižovania efektívnosti v riadení ochrany údajov, toto súvisí predovšetkým s tým, že teraz nie je k dispozícii dostatočné hlboké poznanie tejto oblasti a taktiež e, ani skúsenosti a preto e, sa budú musieť tieto úlohy presúvať DPO. Ehm, ďalej e, orgány na ochranu údajov, ktoré musia ehm, informovať ostatné orgány, môžu pociťovať aj ťažkosti, najmä súvisiace s tým, že nebudú poznať všetky procesy v inštitúciách, s ktorými spolupracujú a taktiež to bude mať aj dopady na nové projekty tiež e, sa možno budú musieť uchyľovať e, k samým registrácii e, osobných údajov, čo by spôsobilo v podstate zdvojenie niektorých úloh na úrovni inštitúcií. Naša štúdia poukazuje na viacero prvkov, ktoré by pomohli obmedziť tieto dopady. Uvediem iba tie hlavné. Takže najskôr je dôležité zdôrazniť, že nárast náboru práce na úrovni DPO a kontrolorov nesúvisí len s návrhom modelov komisie, ale súvisí aj s aktuálnym kontextom, v ktorom dochádza k celkovému nárastu spracovania osobných údajov a tiež je to riziko, ktoré súvisí s týmto spracovaním pre európske inštitúcie. A práve toto nové prostredie e, chce e, nejakým spôsobom e, kočirovať aj tento nový návrh, aby sa zvýšila efektívnosť ochrany údajov celkovo. Okrem toho, dopad tohto nového modelu spravovania by sa mal orientovať e, na prvé obdobie uplatňovania v praxi, čo je akési prechodné obdobie, e, ktoré nie je oficiálne stanovené v texte. Je to teda obdobie, ktoré sa odhaduje na e, rok až dva, tak aby osoby, ktoré majú na starosti spracovanie a taktiež um, úradník, ktorý má na starosti ochranu údajov, aby sa vyškolili náležite podľa nového rámca, tiež aby sa prispôsobili novým metódam a taktiež aby zaviedli všetky postupy a procesy, ktoré budú potrebné, taktiež nástroje, ktoré budú nevyhnutné na poverené subjekty aj príslušné osoby spracovania údajov, aby mohli čo najefektívnejšie plniť svoje úlohy. Po tom, čo prebehne toto prvé eh, prechodné obdobie, tak bude ten dopad eh, o niečo nižší. E, čo sa týka ďalšieho zmiernenia, aj tu e, by sa mohlo dosiahnuť tým, že sa rozdeli jasne úlohy, ktoré e, sú nové a ktoré vyplývajú z tohto návrhu, dajme tomu vnútorné pravidla alebo taktiež dohody so zmluvnými stranami, s ostatnými aktérmi. Tiež by sa to mohlo zadať um, subjektom, ktoré majú na starosti spracovanie údajov alebo ich zamestnancom a centralizované registre, ktoré budú e, spravované, sa môžu tiež zadať delegovaným osobám, aby sa lepšie dokázalo všetko centralizovane sledovať na úrovni inštitúcií. Čo sa týka tejto distribúcie úloh, bude si to vyžadovať e, zásadnú zmenu kultúry v inštitúciách Európskej únie a táto zmena by si vyžadovala tiež e, Ehm, prísne dodržiavanie aj stanovenej hierarchie na úrovni DPO. Vzhľadom na všetky tieto zistenia môžeme dospieť k záveru, že počas tohto úvodného obdobia bude dopad výraznejší, ale postupne by sa mohol zmenšovať. Druhá časť eh, sa bude týkať prenosu týchto dopadov eh, na finančné a ľudské zdroje, teda Môžem pripomenúť, že aktuálna situácia, čo sa týka spracovania údajov na úrovni inštitúcií EÚ, to mobiluje zhruba 1400 osôb. E, takéto sú odhady spred dvoch rokov a z nich 80 sa e, e, venuje konkrétne spracovaniu údajov v inštitúciách. Ak je teda v každej inštitúcii vymenovaný jeden subjekt eh, na spracovanie údajov, tiež fakt v každej agentúre jeden subjekt a ďalej zhruba 100 subjektov, ktoré sú poverené spracovaním údajov, eh, ktoré sú v podstate podpornými orgánmi týchto hlavných eh, spracovateľov na úrovni komisie, rady, centrálnej banky, taktiež SVČ a Európskeho parlamentu. Všetok tento personál predstavuje celkovo náklady zhruba 28 miliónov eur teda to sú len eh, náklady na personálne vybavenie a nezahrňa to eh, systémové vybavenie alebo školenie, ktoré súvisí s týmto novým prístupom. 28 miliónov eur, to sa eh, rozdelí tak, že zhruba tretina DPS, ďalej tretina pre delegované subjekty na spracovanie údajov a zvyšná tretina pre zodpovedné orgány, ktoré majú na starosti spracovanie údajov v jednotlivých inštitúciách. Keď sa teraz pozrieme na dopady tohto nového textu, po eh, diskusiách s jednotlivými zodpovednými osobami odhadujeme, že dopad eh, na nábor práce týchto delegovaných osôb bude dosť zásadný. Predsa len to bude presovať zhruba 40 až 50 percentný nárast eh, času, ktorý budú musieť venovať plneniu týchto nových povinností, ktoré vyplynú z nového nariadenia. Čo sa týka ich pomocných orgánov, to bude menej, pretože bude sa to týkať predovšetkým DPO, Ďalej, subjekty, ktoré sú zodpovedné za spracovanie údajov, to sa to odhaduje na 20 až 30 nárastu času, ktoré budú musieť venovať na plnenie nových eh, povinností. Teda eh, tu eh, sa to aj vyčísluje, konkrétne v sumách, aj z hľadiska času, ktorý budú musieť venovať. Tieto finančné dopady sme vyhodnotili z rôznych aspektov. V prípade DPO zhruba 10 dní eh, už je na plný úvezok. Ak sa to navýši o 40-50%, eh, tak eh, už sa to nebude dať, teda bude to mať štruktúrálny dopad pravdepodobne na ľudské zdroje a preto si to bude vyžadovať zrejme zamestnanie nových pracovníkov, čo sa týka ich pomocníkov a taktiež osoby, ktoré sú zodpovedné za spracovanie údajov, vzhľadom na to, koľko času teraz venujú týmto úlohám, ak sa na to najvyššie 10 či 20 nebude to mať až taký zásadný a výrazný dopad Uvediem príklad. 80 z týchto e, pracovníkov venuje menej ako jeden deň v mesiaci problematike spracovania údajov. Teda ak sa to na to navýši 10 či 20 dá sa to ešte zvládnuť o väčšine prípadov. Myslím, že tieto odhady vychádzajú z istých hypotéz, najmä z toho, že tieto osoby e, nebudú schopné okamžite sa prispôsobiť. Je tam to prechodné obdobie. To znamená, že v tom prvom či druhom roku sa to postupne bude meniť. Isté, že je tu aj e, obdobie na prispôsobenie sa a potom e, sa na to môžu podpísať aj rôzne iné externé faktory, ktoré popíše kolegyňa, ktoré nie sú zahrnuté do tohto odhadu. Tá posledná oblasť, ešte predtým, než sa pustíme do štúdie, súvisí s rizikom nekoherentnosti a riadenia e, uniformity v oblasti údajov, e, spracovania údajov na úrovni e, inštitúcií Európskej únie vychádzajú z decentralizovaných modelov, ktoré sa tu navrhujú. Návrh e, umožňuje vymenovanie viacerých e, zodpovedných e, subjektov v rámci jednej inštitúcie či agentúry, ktoré budú zodpovedné. tak toto bolo už aj v prípade aktuálneho nariadenia. Je tu však jedna novinka a síce e, tento e, návrh zadáva nové povinnosti príslušnému orgánu, ktorý je zodpovedný za spracovanie údajov. Je tu teda isté riziko pre samotné orgány DPO, pre týchto úradníkov budú mať možno ťažkosti získovať všetky informácie, ktoré budú potrebovať na plnenie svojich nových úloh a zodpovedností a tiež to môže spôsobovať ťažkosti hľadiska eh, poskytovania poradenstva čo najefektívnejšie Tiež to e, bude znamenať, že sa budú menej zapájať do spracovania údajov a bude si to vyžadovať aj konzultácie vopred. Aj tu sme zadefinovali viacero konkrétnych faktov, ktoré môžu mať e, zmierňujúci dopady. Jednak e, spravodlivejšie rozdelenie úloh medzi všetkých, čo by umožnilo udelenie strategickejších úloh DPO, taktiež by sa tým znížil na, naraz jeho administratívnych úloh a vďaka tomu by tento úradník mal viac času venovať sa E, spracovaniu údajov a taktiež vyvíjaniu dokumentácie, ktorá bude spoločná, tak aby mohli plniť e, svoje úlohy a taktiež internet rozhodnutie centralizovať dokumentáciu na úrovni e, delegovaného úradníka, ktorý je poverený ochranu údajov. Vďaka tomu by sa tiež mohol zmierniť dopad de- decentralizácie týchto úloh. Tiež by sme mohli hovoriť aj o strategickej úlohe e, týchto úradníkov na ochranu údajov, ktorí majú povinnosť e, kontroly a tiež majú právomoc udelovať sankcie. E, tu sa už vypracoval audit. Môžu vďaka týmto auditom teda ovplyvniť konanie v inštitúciách, taktiež tieto orgány môžu e, poskytovať inštitúciám aj konkrétne e, návrhy nástroje, dokumentácie a spoločné modely, vďaka ktorým by mohli plniť svoje úlohy čo najjednotnejším a najkoherentnejším spôsobom. Ďakujeme pekne za pozornosť. Sme vám k dispozícii, ak by boli nejaké otázky. For... Ďakujem vám obom. A teraz e, Dávam slovo spravodajkyni pani Ernst. Um, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za tieto vysvetlenia, posúdenie vplyvu. Myslím si, že to bolo veľmi užitočné a myslím si, že je to aj preto dôležité, aby sme ešte raz ukázali, že ako funguje tento nový model spravovania a ako sa dá dostať ochrana údajov v európskych inštitúciách e, a orgánoch na vyššiu úroveň, ako sa to dá stabilizovať, ako sa dajú prijať e, jasné rozhodnutia o tom, čo má kto robiť. Samozrejme, že to niečo stojí. To sa povedalo, stojí to aj čas, ľudské zdroje, ako aj finančné prostriedky. Takže samozrejme je správne, aby sme zvýšili ochranu údajov a máme takto výborný balík, ktorý predkladáme. Takže za to ešte raz ďakujem. A keď som pri slovách vďaky, neviem, či sa mi to ešte podarí, urobím to preto teraz. Chcem sa poďakovať už vopred za spoluprácu všetkých tieňových spravodajcov. Vôbec to nie je jednoduché dostať všetko dokopy. A Chcem ešte doplniť, že najmä spolupracovníci a zamestnanci pre jednotlivé politické skupiny odvádzajú vynikajúcu prácu. Ja viem, že kolegovia politických skupín majú toho veľa na krku. Musia sedieť na rôznych rokovaniach, technických stretnutiach a podobne. Takže ešte raz sa chcem poďakovať a treba to povedať, pretože viem, že je za tým veľa práce. Takže toľko zatiaľ. Pokiaľ ide o kompromisy a pozmenujúce návrhy, prepáčte, že vás prerušujem. Tie pozmenujúce návrhy budeme posudzovať neskôr, takže e, Mm, teraz pokiaľ ide nejaké otázky k posúdeniu vplyvu a potom, ale e, až potom sa dostaneme k pozmenujúcim návrhom. Každý samozrejme e, chce niečo dodať. Takže mám ešte jednu otázku. Tie náklady, čo ste vypočítali, ako ste ich posudzovali? Aké kritéria ste použili? Thank you, Mrs. Ernst. Ďakujem, pani Ernst. Takže Zozbierame e, otázky. Pani Lauristin, prosím. Ja mám otázku na komisiu. Vy ste hovorili o tom, že všetci vieme, že pracovná záťaž DPO narastie a že budú mať nové funkcie. Takže otázka je, čo robí komisia, alebo čo by niekto mohol urobiť na to, aby sa podporilo vzdelávanie a odborná príprava ľudí, ktorí sa chcú stať DPO, alebo e, ktorí už sú DPO, pretože myslím, že je veľký nedostatok vhodne pripravených a kvalifikovaných ľudí na túto rolu a na tie potreby, ktoré sa opisujú v tejto novej legislatíve. Ďakujem vám. Niekto ďalší má otázky zo strany kolegov? Ak nie, tak e, e, dávam slovo opäť e, pani Burnaže. Čo sa týka odhadov nákladov, pred dvoma rokmi sme jasne e, zadefinovali, ktorých osôb by sa to týkalo a koľko času každý z nich venoval spracovaniu údajov, či už išlo delegované osoby, ktoré sú poverené spracovaním údajov alebo kontrolórov ochrany údajov. E, vykonal sa teda prieskum, mali sme dosť vysokú mieru e, počtu respondentov, z čoho sme získali dosť dobrý prehľad o tom, aká je situácia. Z tohto sme vychádzali z, pri našich odhadoch, keď tvrdíme, že tých 28 miliónov eur by to predstavovalo zhruba zhruba 200 osôb na plný e, časový úvezok, e, keď vychádzame z toho, že 1500 e, o hodín by sa muselo navyše stráviť. Teda celkovo by to predstavovalo 134 tisíc eur bruto. To sú čísla, ktoré nám poskytla komisia po rôznych analýzach, po stretnutiach eh, v júni, eh, keď sme pomenovali konkrétne úlohy, ktoré by vyplývali eh, pre jednotlivých aktérov z tohto nového nariadenia, sme odhadli, že ten čas navyše by predstavoval nárast o zhruba 40-50 osoby poverené ochranou údajov a 20 až 30 zhruba pre osoby, ktoré sú zodpovedné za spracovanie údajov. Ak sa to prepočíta e, do konkrétnych súm v eurách, vychádzajú zo skutočných e, nákladov, tak e, sa dostávame na ten odhad, ktorý som spomenula, zhruba 2 až 3 milióny eur navyše pre osoby poverené ochranou údajov a momentik, nájdem si to. 500 tisíc až milióna pre pre jedné osoby a taktiež milión dva pre e, osoby, ktoré sú e, poverené spracovaním údajov. To sú teda e, odhady v hrubom. Teraz musíme vychádzať samozrejme z toho, že osoby, ktoré sú zodpovedné za spracovanie údajov, tak trávia menej ako deň v mesiaci týmito úlohami. Ak sa na to navýši teda 10 až 20 dalo by sa predpokladať, že sa to bude dať absorbovať do um, zvyšku ich pracovného času. Teda u nich nebude až taký významný dopad. Čo sa týka osob poverených, eh, najmä v jednotlivých inštitúciách a agentúrach, ako napríklad EULISA, tam e, eh, títo úradníci na ochranu údajov sú už dosť vyťažení, značne vyťažení a pracujú na plný úvezok. Teda tam si to bude vyžadovať zrejme zamestnanie nových pracovníkov. Ďakujem vám veľmi pekne. E, ďakujem vám obom. Budem musieť pokračovať, pretože potrebujeme určitý čas na posúdenie správy, takže chcem poďakovať e, vám obom za prezentáciu a za vykonanú prácu. A teraz e, dávam slovo pani Ernst a začneme diskusiu o posúdení návrhov, ďakujem, pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Takže poďakovania som už absolvovala. Teraz k tomu problému, o ktorom teraz hovoríme, všetky politické skupiny sú pomerne jednotné v tom, že potrebujeme harmonizáciu v oblasti EU inštitúcií a orgánov, že je to potrebné a ide o to, že sme sa zhodli aj v tom, že agentúry nemôžeme jednoducho vynechať z toho. Myslím si, že, na budú, že v najbližších dňoch nájdeme riešenie a celú túto oblasť budeme mať dobre upravenú. Dostali sme aj dobré návrhy a to je veľmi dôležité. Koordinovaný dohľad, tam by bolo dobré, keby sme ešte počuli, ako e, uvažujú politické skupiny a prišli sme s návrhmi. Myslím si, že aj kompromisy sú rozumné, idú správnym smerom. Dostali sme aj indicie k článku 9. Na tom pracujeme. A interné pravidlá, poriadok, interný poriadok tam sme povedali, že počkáme na to, kým sa dozvieme, čo rada chce a potom budeme prípadne s radou rokovať. Uvidíme. Takže toľko zatiaľ veľmi stručne. Ďakujem, pani Ernst. Pani Laurislin, chcete niečo dodať? Nie. Takže eh, pani Mlinár, prosím. Veľmi stručne ďakujem za slovo, ďakujem e, Cornelia za to, že ste otvorili túto rozpravu a spoluprácu v ostatných e, týždňoch. Táto reforma, som o tom presvedčená, je veľmi potrebná. Prijatie tohto nariadenia nás dovedie e, vlastne do završenia reformy ochrany údajov v Európskej únii. Môžeme byť spokojní s návrhou správy a môžeme na ponúk- navrhnúť ešte niektoré e, prvky na jej posilnenie. Inštitúcie by mali byť veľmi náročné, pokiaľ ide o normy ochrany osobných údajov a mali by sme aj e, praktikovať a uplatňovať to, čo kážeme, čo hlásame. Ešte pár slov ohľadom niekoľkých aspektov tejto, tohto nariadenia. Navr- e, podporujem návrh zelených a SND aby e, sa pod týmto zjednotili všetky agentúry a orgány e, únie a treba rozlišovať medzi administratívnymi a operatívnymi údajmi, ale treba to robiť v rámci toho istého legislatívneho rámca. E, vytváranie rôznych samostatných systémov by komplikovalo systém a zvyšovalo právnu neistotu a zvyšovalo by administratívnu záťaž. Takže Nakoniec ešte poviem, že sa teším na e, diskusiu so spravodajkyňou a ďalšími tieňovými spravodajcami, aby sme dospeli k jednotnej, e, silnej a solidnej pozícii. Ďakujem pani e, Minár, e, pán Ad, E, Ďakujem, ďakujem aj za seba e, spravodajkyni e, za to, že vykonala takú náročnú prácu a dosiahla kompromis, pokiaľ ide o e, európske agentúry, inštitúcie a orgány. A myslím si, že je to veľmi dobré, keď sa nám e, vlastne darí dohodnúť sa prakticky na všetkom. E, je tu ešte jedna otvorená otázka, tá je podľa mňa veľmi dôležitá. A som zároveň rád, že môžeme hovoriť aj s tými, ktorí s návrhom nie sú až tak úplne spokojní v tejto chvíli. Ja si myslím, že je to vlastne problém súčasného právneho rámca. My nemáme totiž eh, úplne jasný právny základ eh, pre tie dátové procesy a eh, misie EÚ, takže my by sme to tam mali zahrnúť a okrem toho, pokiaľ ide orgány e, na presadzovanie práva, tam je problém v tom, že je e, vlastne iný súbor pravidel pre každú z týchto agentúr. A keď hovoríme o interoperabilite a e, jednotných normách, aj medzi 28 členskými štátmi, tak by sme nemali dovoliť jednoducho rôzne štandardy, rôzne normy pre rôzne inštitúcie Európskej únie. Takže je veľmi, skutočne veľmi potrebné, aby sa tento kompromis podarilo presadiť. Vrátanie agentúr a toho súboru pravidiel. Aj preto, že ja mám taký dojem, že tu takisto chýba povedzme legitimizácia určitých e, aktivít na spracovanie údajov, že vlastne neexistuje žiadny e, zákon e, Európskej únie na regulovanie týchto, tohto, takéhoto spracovania údajov. A to vyriešime, keď vytvoríme právny základ pre spracovanie údajov týmito agentúrami. Takže dúfam, dúfam, že sa aj tu na pôde tohto výboru toto podarí. Samozrejme aj e, rada prispieje čoskoro a dúfam, že sa nám to čoskoro podarí uzavrieť. Ďakujem, pán Ábrh. A hlasí sa niekto ďalší? Nie. Takže požiadam komisiu, či sa chce vyjadriť e, k tejto otázke. E, pán Mikol, ďakujem, pani predsednička. Len v odpovedi na otázky, ktoré tu odzneli eh, na našu adresu a ktoré sa týkajú eh, spolupráce s komunitou eh, na ochranu údajov a úradníkmi na ochranu údajov. Chcem povedať, že táto komunita DPO v európskych inštitúciách je komunitou, ktorá pravidelne spolupracuje. My s nimi takisto hm, spolupracujeme, vysvetľujeme im reformu a je aj 12. E, októbra naplánované stretnutie v Londýne, kam opäť pôjdeme a budeme vysvetľovať e, DPO obsah e, tejto reformy. Takže nedomnievame sa, a berieme teda na vedomie posúdenie vplyvu, ale nedomnievame sa, že pracovná záťaž týchto DPO sa podstatne zvýši vzhľadom na obmedzenie administratívnej práce. Budú, budú mať e, samozrejme viac úloh, pokiaľ ide o poradenstvo a podobne. A pokiaľ ide o posúdenie vplyvu, ale ako e, celok e, sa to zmení ten obsah e, sa zmení, obsah práce, ale pracovná záťaž by mala zostať relatívne stabilná. No a k tým bodom, ktoré tu ozneli, my samozrejme berieme na vedomie výhrady, ktoré tu odzneli zo strany rôznych skupín ohľadom rozsahu pôsobnosti. Vieme, že sa rozlišuje medzi operačnými a administratívnymi údajmi. E, jednak e, pre eh, oblasť spravodlivosti a eh, CASP. Samozrejme, hm, sme v inej eh, pozícii, pokiaľ ide o špecifické, niektoré skupiny chcú špecifické pravidlá pre operačné údaje, niektoré ich chcú úplne vylúčiť a niektorí e, tu poukázali na fragmentáciu, e, nebezpečenstvo fragmentácie, e, pravidel na ochranu údajov v EÚ a to je samozrejme práve zabraní tomu, to je ten cieľ, ktorý by sme mali sledovať. A pokiaľ ide o interné pravidlá, berieme na vedomie stanovisko tohto výboru, samozrejme, a my by sme skutočne chceli zdôrazniť E, že ide o veľmi citlivú otázku, keď sa zaoberáme týmito pravidlami. Pochopiteľne ide o obmedzenie práv dátových e, dotknutých osôb a toto je veľmi citlivá otázka a chceme zdôrazniť, e, že európske inštitúcie a orgány nemajú v podstate právo vytvárať legislatívu na obmedzovanie takýchto práv, tak ako to majú napríklad členské štáty Takže eh, mm, inštitúcie môžu eh, príjmať eh, pravidlá na základe zmluv o Európskej únii a ďalších 57 agentúr, ale takéto možnosti nemá. Takže bude to pomerne zložitá situácia až do roku 2018, ktorá bude mať dôsledky pre každodennú právu a pokiaľ ide o tie právne akty, e, ktoré sa týkajú špecifickej situácie všetkých týchto 57 agentúr a orgánov, no už tak e, to bude trvať pomerne dlho, kým sa to e, vyrieši. Takže v tejto súvislosti, ako sme povedali minule, my berieme na vedomie aj stanovisko rady ohľadom interných pravidiel, ktoré sa ktoré vlastne obsahujú ďalšie zábezpeky na posilnenie súladu týchto interných eh, pravidel s požiadavkami na kvalitu a mm, pravidlami, ktoré vyvinul Európsky súd pre ľudské práva a eh, Európsky súdny dvor. Takže toto budeme samozrejme eh, zohľadňovať. A myslím si, že toto je zatiaľ z mojej strany všetko. A ešte raz ďakujem. Teda, myslím, že som zodpovedal na to, čo tu odznelo. Ďakujem vám. Ďakujem. <clears throat> Ja som si nebola úplne istá, či pani Koraca Bild chce hovoriť teraz alebo neskôr. Takže dobre, takže dávam opäť slovo pani Ernst. Ja, no za kurz. Len veľmi stručne, pokiaľ ide o komisiu, tak rozsah pôsobnosti, presne tu ide o tú harmonizáciu v tom najširšom slova zmysle a určite by pomohlo, keby sme to rozšírili na všetky oblasti, na tom pracujem my sme prišli s návrhom, pokiaľ ide o vnútorný poriadok, tak tam som pragmatická. Hovoríme, dobre, pozrime sa, kde ich naozaj treba, čo to znamená. A potom môžeme nejaké detaily určiť pri jednotlivých paragrafoch. A zatiaľ sme to vyňali, aby sme mohli o to, na tom ďalej pracovať a nie sme s tým ešte celkom hotovi, ale postup je veľmi pragmatický. Toľko zatiaľ. Thank you. Ďakujem vám. Ďakujem vám všetkým za vyjadrenie a za vykonanú prácu a hlasovanie bude 12. októbra na našom výbore. A teraz eh, môžeme i hneď prejsť eh, k druhému návrhu ohľadom modernizácie o, o ochrany údajov v Európskej únii a týka sa to elektronických komunikácie elektronických komunikácií. takže e, pani Lauristín ako spravodajkyňa má slovo. Ďakujem veľmi pekne. kolegyne a kolegovia, ja som takisto veľmi potešená, že môžem povedať, že už sme v záverečnej fáze práce na, tomto, na tejto správe. A Náš e, časový e, plán je taký, že 12. E, októbra môžeme to odhlasovať na Libe spoločne s predchádzajúcou správou, takže sa to dostane skutočne do záverečnej fázy. Pokiaľ ide o túto reformu ochrany údajov, máme dve stretnutia s tieňových spravodajcov v útorok a stredu v Strasburgu na budúci týždeň. Máme ešte dva články, ktoré sa ešte neposúdili. Článok 10 ten sa týka informácií a e, teda informácií pre dotknuté osoby a potom článka, článok 11, ktorý sa týka obmedzení, a, čo je k dispozícii členským štátom. Takže od, to všetko ostatné už sme prediskutovali, sú ešte stále určité otázky, na ktoré treba sa pozrieť a ktoré treba ešte dopracovať, pretože máme ešte niektoré prebiehajúce rozpravy o niektorých článkoch a, a, a e, určite urobíme tú prácu v Štrasburgu. E, chcem veľmi poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí boli veľmi aktívni, pokiaľ ide pozmenujúce návrhy a rôzne návrhy iné. Takže e, skutočne tá spolupráca alebo e, ten, ten začiatočný návrh pre komisiu bol veľmi dobrý, boli sme veľmi spokojní s touto základnou prácou, a, ale samozrejme budeme mať ešte stále možnosti e, toto zlepšiť, niekde to spružniť, niekde byť presnejší. A ďakujeme e, aj v pracovnej skupine pre článok 29, ktorá sa zaoberá DPO, kde prebiehali, prebiehali takisto zaujímavé diskusie viac než 140 rôznych stretnutí so zainteresovanými stranami. E, tam sa organizačne e, podielal aj pán Bony. Sa konalo, to znamená, zorganizovali sme okrúhle stoly, aby sme skutočne boli schopní zachytiť všetky jednotlivé problémy, ktoré môžu súvisieť s touto novou legislatívou a e, dostali sme 800 pozmeňujúcich návrhov a to bola obrovská práca. Chcem všetkým poďakovať, všetkým asistentom, právnemu servisu, právnemu odboru a, a všetkým, ktorí túto prácu urobili, veľmi poďakovať. Robili to pod časovým tlakom. A teraz, e, pokiaľ ide o obsah e, pozmenujúcich návrhov a našich diskusí, e, sú určité, povedzme, kontroverzné otázky. Tie hlavné diskusie sa stále točia okolo o ďalšieho spracúvania metadúdajov pretože tu máme e, iný prístup, e, keď sa to e, porovná s GDPR. pretože tam sa umožňuje legitímne rozdanie ako základ na ďalšie spracovanie. A tu ale vstupujú do hry otázky, otázky, otázky, do hry otázky ochrany súkromia, a aj komisia e, sa prikláňa k tomu, že e, toto je legitímny záujem a treba definovať prípady, kedy je legitímne možno spracúvať e, v súlade s právom takéto údaje súvisiace s osobnou komunikáciou, takže treba ešte jednoducho nájsť vhodnú rovnováhu. A potom máme niektoré otvorené otázky, pokiaľ ide o interné e, prvky ako cookies a ďalšie otázky. Sme teda takmer na konci tej diskusie, ale niektoré body treba ešte objasniť. A potom je tu ešte e, otázka e, offline aktivita. To takisto treba ešte definitívne dopracovať. Ja sa teda pokúsim ten prístup e, k možnostiam pre dotknuté osoby a zákazníkov robiť informované e, rozhodnutia, sflexibilniť, to znamená, keď budú hľadať, aké veci e, chcú nakoniec na svojich zariadeniach mať, E, kde chcú byť, e, povedzme, kde chcú mať možnosť výberu, kde chcú byť e, plne chránení. Pracujeme na článku 10, tak aj so, aj so tieňovými spolupracujúcami, aby tento článok 10 bol skutočne flexibilnejší a chcem poďakovať všetkým za pozmenujúce návrhy a snahu nájsť primerané znenie, pretože to je skutočne pomerne komplikovaná otázka. No a potom tu máme problém, a Eh, s dátami my eh, sa hm, samozrejme snažíme na tom spolupracovať s komisiou. Ale uvidíme, aká tá situácia bude. Ešte by som chcela povedať, že sa vyskytla jedna otázka, ktorá je mi, môjmu srdcu veľmi blízka a hovorí sa o nej v pozmeňujúcich návrhoch a ide tu o deti. No a my sa budeme maximálne snažiť eh, toto riešiť. Ja by som bola veľmi rada, keby toto bolo pokryté v tejto legislatíve. Je mi veľmi ľúto, že naši poradcovia, právni poradcovia nenašli spôsob, ako to zahrnúť do legislatívy, napríklad do um, úvodných ustanovení alebo inde, ale nie je ten spôsob. Takže my e, vytvoríme, vypracujeme návrh špeciálnej legislatívy na ochranu detí a predložíme ho komisie. To znamená ochrana detí v digitálnom prostredí, lebo to je tak e, tak e, závažná otázka, že si to e, zasluhuje špecifickú legislatívu a e, v tomto smysle by to mohol byť jeden z tých ďalších krokov, ako postupovať ďalej v ochrane základných práv ľudí a špecifických práv detí v digitálnom veku. A opäť chcem poďakovať e, všetkým, ktorí predložili pozmenujúce návrhy, všetkým, e, ktorým na tejto téme záleží, je veľmi dôležitá. A my sme e, pod veľmi silným tlakom zo strany rôznych zainteresovaných strán, zákazníkov, priemyslu, bezpečnostných zložiek. Všetci chcú mať bezpečnostné riešenia, a chcú mať aj bezpečnosť pre ľudí, zákazníkov a e, ich súkromie a, a osobné údaje, aby sa to nezneužilo e, a zároveň e, nechcú, aby sa vstávali ďalšie prekážky hospodárskému rozvoju. Je to veľmi zložitá situácia, ale v každom prípade ďakujem všetkým za spoluprácu s deňovým spravodajcom a dúfam, že sa nám to podarí čoskoro, čoskoro dokončiť. Ďakujem. Teraz tieňoví spravodajci, takže najprv som hodný, nech sa páči. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí pán Bonny. Najprv sa chcem poďakovať Marii za jej prácu a spoluprácu, aj za prácu pri okrúhlych stoloch, aby sme lepšie pochopili problematiku. Po druhé, chcem povedať, že je to veľmi náročná téma. Máme mnoho problémov, je to veľmi kontroverzné a vôbec nie je ľahké nájsť vyvážené riešenie. A myslím si, že niektoré neistoty vyplývajú z tej situácie, že sme pred plnou implementáciou GDPR a nevieme presne, ako to bude fungovať. Ja osobne si myslím, že by bolo lepšie mať najprv implementáciu GDPR a potom pracovať na týchto ďalších témach. No ale teraz riešime súkromie. Po tretie, dôležité je aj to, že ja si myslím, že musíme nájsť oveľa vyváženejšie riešenia v porovnaní s tým, čo navrhla komisia. A musíme aj podľa mňa otvorene hovoriť o e, prezentovanom návrhu správy. Taktiež si myslím, že sa musíme zamerať na tie rozporné body. Ďakujem za tie dve stretnutia tienových na budúci týždeň. Po štvrté, si myslím, že je dôležité, aby sme mali nariadenie o e-súkromí tak, že by umožnilo aj ďalšie spracovanie údajov. Ja chápem, že je tu mnoho problémov s vypracovaním legitimný záujem, ale tú, túto tému uchopiť, ale chápeme, že v niektorých problé- e, situáciách by bolo veľmi dobré mať takúto možnosť ďalšieho spracovania. A tu hovorím najmä o metaúdajoch, pretože to veľmi pomôže ďalšiemu vývoju, pomôže používateľom. A my to chápeme a preto trváme E, na otvorení tejto oblasti súvisiacej so spracovaním údajov. Po piaté, dôležité je, a o tom sme hovorili na poslednom stretnutí, sú tu otázky, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Nie bezpečnosti v tom e, veľkom zmysle štátnej bezpečnosti. Ide tu skôr o bezpečnosť dôležitú pre nás ako používateľov Ide o to, ako pochopiť, ako by mohli na strane prevádzkovateľov tretej strany lepšie pracovať na otázke bezpečnosti. A to sme otvorili a budeme o tom hovoriť. Po šiesté. Aj to je dôležité a to je nájsť vyvážené riešenie medzi nami, používateľmi a našimi základnými právami, aby sme mali chránené naše súkromie a aby sme vypracovali alebo vytvorili mnoho podnikov, ktoré sú tiež dôležité pre nás. Myslím si, že nehovoríme len o záťaži a o problémoch, ale hovoríme aj o možnosti udržať si niečo. A preto musíme zabrániť tejto situácii 0,1. To znamená, ak sa niekto rozhodne, že nedá súhlas, tak na druhej strane táto osoba bude, by mala plný prístup ku všetkým službám. Budeme musieť o tom hovoriť lebo ja si myslím, že to je jedna zo zásadných vecí. Po siedme, čo je dôležité, to súvisí s, s, treťou, s, s tretimi stranami a s cookies, lebo ja chápem, že sú tu veľké problémy spojené s reklamou, ale na druhej strane si myslím, že to musíme analyzovať a chrániť malých vydavateľov, zverejnovateľov, ktorí pracujú v tejto oblasti, s nejakými ponukami a nemali by sme ich diskriminovať tým, že vytvoríme situáciu, kde pre nich jediná cesta bude cesta cez veľké firmy a veľmi technické ponuky. Myslím, že musíme o tom znovu hovoriť. A je to dôležité. Je to dôležité aj pre prístup k informáciám Po osme, ďalej, čo je dôležité, je, keď hovorím o spracovaní, o vyváženom podnikaní, o podnikateľských modeloch a o tom, aby sme ich nezabili, hovorím o nachádzaní vyváženého riešenia medzi úplnou no, ochranou osobných údajov v dôsledku GDPR a e, dôvernosťou, ktorá je kľúčová pre toto portfólio, čiže aby proporcionalita bola prispôsobená realite, to znamená dôvernosť, ale viac možností na výber používateľmi. Mariu povedala niečo už o tom a musíme tu ďalej pokračovať v tejto diskusii. Takže to vítam. Ja neviem, aké kompromisy sa navrhnú v článku 10, a dúfam, že to bude pružné. A posledná vec. Je tu veľa otáznikov, takže ja si myslím, že na budúci týždeň musíme posúdiť, či sme pripravení uzavrieť prácu na tomto portfóliu alebo či potrebujeme ešte ďalšiu diskusiu, alebo ju odložiť. Ja nehovorím, že to musíme e, odložiť. Ja som pripravený pracovať počas celého Štrásburgu na tom, ale myslím si, že všetci, všetci partneri by mali mať jasný pohľad na konečné riešenie, e, poslednú verziu tohoto a musíme zachovať aj zhodu, konzistentnosť medzi článkami, pretože hovoríme o článkoch aj um, úvodných ustanoveniach, odôvodneniach. Ďakujem, pán Bony. Pani Koraca Biot dostane teraz slovo, lebo musí ísť hlasovať. Aj my musíme ísť hlasovať do IMKO, to je o 5 minút a ja som tieňový spravodajca. Mňa to ospravedlňuje. Dobre, teda pán Dalton. Takže vy a potom pani Koráca Beot. No. Takže najprv pán Dalton a potom pani Koráca Beot, lebo musia ísť hlasovať do IMKO. Nech sa páči. Ďakujem, budem veľmi stručný. Poprvé sa chcem poďakovať pani Lorestin a jej týmu za prácu, ktorú odviedli. Bolo to veľa práce a uvedomujeme si, ako veľa ste toho spravili. Súhlasím aj s pánom Bony v mnohom, čo povedal, najmä pokiaľ ide o ďalšie spracovanie, ale chcel by som rozplynúť jeden mi- minút, o ktorom sa hovorilo, že nič len ako súhlas môže byť základom pre spracovanie. To nie je pravda. V skutočnosti to, čo teraz navrhujeme, by bolo oveľa prísnejšie, než čo sme mali v EÚ. E GDPR je e, oveľa prísnejšie než len obsah, čiže je to a rozsah pôsobnosti tohto nariadenia je širší. Umožňuje situácie alebo pokrýva situácie, ktoré sme si nedokázali predstaviť v minulosti od financí, zdieľanú ekonomiku, eh, hry a podobne záujmy jednotlivcov, ich základné práva a prístup k komunikačným službám. Ja som nikdy nedostal, že by sa moji voliči kedykoľvek stiažovali na spracovanie údajov. Proste zatiaľ som to nedostal. Takže aké sú priority občanov? Komisia poukázala, že keď, má, keď položí konkrétne otázky, ľudia hovoria, že chcú veľkú ochranu ich komunikačných údajov ale spotrebitelia konajú inak. Viac ako 300 miliónov Európanov používa Facebook, YouTube, Uber a tak ďalej a tak ďalej. A v rozkovaniach v tomto, e, v tomto parlamente sa počujem sťažnosti, že ľudia využívajú mnoho týchto, priveľa týchto služieb. Tu sa sťažujeme, že primálo. Čiže riešime otázku napríklad, že e, občania e, sa stiažujú, že ja nemôžu mať hakované telefóny a podobne, ale počuli sme my niekedy takéto stiažnosti občanov, žiadal sa z občanov niekto, že či chcú, aby všetky služby zadarmo zmizli, prišli hráči, že majú majú problém s tým, že ľudia sledujú, čo robia počas hry? Nie. Jednoducho musíme pamätať aj na to, čo chcú spotrebitelia. Myslia si spotrebitelia a tieňovi, že to stojí za ochranu súkromných práv, aby sa stratili služby zadarmo. To určite nechcú spotrebitelia pretože ak by sme to urobili, bolo by to elitistické a e, služby zadarmo berú najmä najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Proste, ak, sa, ak by bol potrebný súhlas k spracovaním, tak by sa služby zadarmo stratili a to je to, čo navrhovalo Libra, to by prekročilo všetky rámce. Súkromie je základné právo, ale nie absolútne právo. Niekedy majú vyššiu hodnotu iné práva Takže by sme mali mať také nariadenie, ktoré bude vyvážené, proporcionálne a potrebné. Ja som povedal toto a určite som vyprovokoval ďalších, ale musím odísť, pretože musím ísť hlasovať. Otázku e-súkromia riešime e, často na našich rokovaniach stieňových a určite budeme v tom pokračovať. Nech sa páči pani Koraca Bild. Áno, ďakujem kolegovia, ďakujem za vaše porozumenie a pružnosť pri tejto dôležitej téme. Budem veľmi stručná. Chcem znovu opakovať, že súkromie je veľmi dôležité, ako je ochrana údajov a sú to základné práva. Ja by som chcela podporiť to, čo povedal kolega Bonny, to, čo tu dnes robíme, je snaha o vyvážený prístup, o právnu istotu, nepriestrelnú do budúcnosti a o legislatívu, e, robíme na legislatíve s ďalekosiahlymi dôsledkami. pre všetkých občanov a podobne. Ja som prišla s pozmenujúcim návrhom o deťoch, a ďakujem spravodajcovi, spravodajkyni za to, že e, určite si dokážeme spojiť síly naprieč politickým spektrom v tejto otázke a že túto šancu nepremeškáme, ako to bolo predtým. To znamená ochrana detí pred agresívnym, agresívnou reklamou, profilovaním a podobne. Potom máme problém s konzistentnosťou textu. Máme tisícky firiem, E, mimovládiek, združení rodičov, školských združení, ktoré sa snažia pochopiť, ako implementovať GDPR a oni ho považujú za nejasné a to nadobudne účinnosť v máji. Ja jednoducho nevidím a preto tu mám ten pozmenujúci návrh návrhu účinnosti. Ako ich môžeme takto zaťažovať? Tu nehovoríme len o firmách, ktoré pracujú s údajmi, hovoríme o všetkom. Celá občianská spoločnosť sa musí prespôsobiť a zúfalo žiadajú od komisie usmernenia. To je to, čo sa teraz deje a zaťažujeme ich teraz sú ďalším nariadením ktoré vôbec nechápu, nevidia ho jasno v súvislostiach a to, čo povedal Michael, také dôležité, to je ten legitímny záujem a súhlas, tie sú iné v GDPR a v nariadení o súkromí. Včera som sa stretla so zastrešujúcou organizáciou mimovládie, ktoré sa zaoberajú fundraisingom v Švedsku a veľmi ich to znepokojovalo, pretože v prvom rade to nechápu a po druhé, ako to teraz vyzerá, je to veľmi reštriktívne v otázke dostupnosti údajov pre fundraising. Napríklad Červený kríž je schopnosť získať financie pre deti v Sýrii. Nehovorí mi to o veľkých tech firmách potom je tu ďalšia dôležitá otázka, o ktorej hovoril tiež Michal, a to je pluralita médií. Stále viac a viac žijeme v svete, kde E, malé médiá odchádzajú, lebo nemajú prístup k reklame. A to je mnohých, e, pre mnohých z nich otázka života a smrti. Takto by sme obmedzili slobodu médií a potom je to aj o spotrebiteľoch. Tí, tí nie sú len obeťami reklám firiem, majú slobodu výberu a niekedy chcú potešenie a radosť a to im musíme umožniť aj v ekonomike, ktorá stojí na údajoch, aby boli nové inovatívne podnikateľské modely od malých mimovládok, apps, e, outletov a podobne, aby dokázali žiť z reklamy. Tak ja dúfam, že podporíte moje e, pozmeňujúce návrhy ku cookies, čo nechám ich len v rokách Facebooku a Google. A E, takto budú, alebo či budú môcť poskytovať zadarmo služby na základe adresnej reklamy. Tak ja dúfam, pani predsednička, že budeme môcť viacej hovoriť o dôsledkoch a že pripravíme nariadenie, ktoré uľahčí život každému v našej spoločnosti. Ďakujem a teraz pani Intefeld. Ďakujem pekne. Predpokladáme, že poslanci za skupinu liberálov, ak majú iné povinnosti, tiež budeme hovoriť vopred Pani Infeld, hlasuje sa vo inom výbore o tejto téme? Áno. Viete, aké sú pravidlá? Mne sa nepáči, keď sú zvyhodňované niektoré politické skupiny. To nebolo zvyhodňovanie. Ak dovolíte, teraz by som rada hovorila. E, ide o kolegialitu. Pani Intfeld, e, ak sa hlasuje Prepáčte, ide o to, že ak niekto musí hlasovať v tom istom čase na tú istú tému v inom výbore, tak mu dáme predsa slovo. Nemyslím si, že vás to nejako ochudobnilo. Nech sa páči. Zdá sa, že v tejto téme je veľmi ťažké eh, vyjadriť sa v akomkoľvek zmysle o ochrane súkromia, údajov a dôvernosti komunikácie ľudí bez toho, aby ste okamžite boli označení ako e, protipodnikateľsky zameraní. Musím povedať predovšetkým, že podporujem prístup spravodajcu. Tiež sa domnievam, že na schôdzach tenových spravodajcov sme zaznamenali dobrý pokrok. Doposiaľ to prebiehalo veľmi konštruktívne. Myslím, že sme sa dohodli na takmer všetkých e, otázkach. Chcela by som sa však vyjadriť ku kontextu. A to je teda všeobecná nálada a lobovanie. Všetci majú možnosť vyjadriť sa, môžeme byť v kontakte s kýmkoľvek, môžeme vzať na vedomie všetky stanoviska, názory, snažíme sa zohľadniť všetky záujmy všetkých aktérov, ale už mi trošku začína vadiť veľmi agresívne lobovanie niektorých podnikateľských subjektov, ktorí tvrdia, že sloboda tlače je tu vystavená tlaku, ohrozeniu, že sa tým zastaví podnikanie v Európe. To je všetko nezmysel. Jednoducho to nie je pravda. Predovšetkým už existuje smernica o ochrane elektronického súkromia. Nezačíname teda od nuly. Nezačíname tým, že chceme okamžite znišiť celé podnikateľské prostredie v tom, tejto sfére a ďalej po druhé a na to budeme vždy poukazovať akýkoľvek podnikateľský model, ktorý je založený na tom, že sa robí niečo, čo ľudia nechcú, jednoducho nie je podnikateľským modelom. Ak tvrdíte, že môžete podnikať iba ak nepotrebujete súhlas spotrebiteľa, tak aký podnikateľský model to vlastne je? Pretože súhlas je vlastne o tom, čo ľudia chcú. Ak nedajú svoj súhlas, to znamená, že to nechcú. Teda, ak firma tvrdí, že môže podnikať iba ak to môže robiť bez toho, aby mala súhlas um, spotrebiteľa, tak to nie je predsa bežný podnikateľský model. E, spotrebiteľ predsa nie je dojná práva na peniaze. Sú to ľudia. Ochrana údajov e, a ochrana súkromia sú základné práva. My sme si to nevymysleli preto, aby sme tým otravovali podniky. Sú to základné práva. Nie je tu o to, e, čo si vyrokujeme. Ochrana súkromia a ochrana údajov sú stanovené ako základné práva a všetko, čo robíme, bude musieť prebiehať v týchto hraniciach, ktoré už sú stanovené pojem, ktorý sa dosť e, intenzívne používa. Aj Anna Maria Koraca Bilte to práve teraz e, použila, slobodné a bezplatné služby. Je to v podstate vymyslený pojem, je to, ak by som to takto mohla nazvať, alternatívny fakt. Nejde o bezplatné služby, ide o to, že platíme svojimi dátami, údajmi, osobnými údajmi, teda nie je to bezplatné, teda prestante hovoriť o e, pojme bezplatné služby, pretože to jednoducho nie je pravda. sú tu aj rizika, nejde tu len o naše právo na ochranu súkromia. V súčasnosti v Spojených štátoch e, sa vyšetruje, ako Rusko, zastupcovia Ruska skupovali e, reklamu na to, aby mohli cieľene ponúkať e, spotrebiteľom tovaria služby, cieľom ovplyvniť voľby. Facebook dlhodobo odmietal, že bol nejaký vplyv na voľby, ale teraz sa dokázalo, že tam bol nejaký vplyv, aj keď nevieme, ako presne to fungovalo. Musíme eh, si uvedomiť, že to má dopad aj na demokraciu. Podľa mňa je teda na mieste veľmi pozorne zvážiť, eh, koľko ochrany poskytneme nielen spotrebiteľom, ale tiež občanom. Ďalej, čo sa týka eh, službám iným ako bezplat- služieb iných ako bezplatných, ja si nemyslím, že by sme mali nejakým spôsobom zdaňovať osobné údaje. Myslím si, že to by spôsobilo aj orgány, aj firmy, že by konali o niečo obmedzenejšie vo som nenasytnom apetite po osobných údajoch. Isté, že osobné údaje sa využívajú na rôzne účely. Ak, dajme tomu, zverejňujeme svoje údaje na konkrétne účely, tak eh, o to vieme, ale o nič viac Dajme tomu, keď sa kupujete noviny v stánku, platíte v hotovosti, dostanete táto noviny. Prečo teda musíte vyplňať eh, celý formulár, keď sa chcete prihlásiť na internete, udávate tam rôzne údaje, ktoré sú úplne irrelevantné z hľadiska čítania novín. Teda žiadajú o mnoho viac, eh, než je nevyhnutné. Musí existovať spôsob, ako určiť, ktoré eh, dáta sú potrebné na poskytovanie služby. Isté, že ja súhlasím, Michael Bonny majú úplnú pravdu. Nemali by sme očakávať, že niečo dostaneme bezplatne, bez e, toho, aby sme čokoľvek dali. Isté, že ide o výmenu. Ale najskôr je potrebné stanoviť, koľko údajov je nevyhnutých na poskytovanie konkrétnej danej služby. A ďalej by sme možno mohli zvážiť vyjadrenie hodnoty osobných údajov aj peniazoch. Znamená to tiež, že budeme musieť byť veľmi opatrní pri využívaní informácií na iné účely. Nehovoríme tu len o osobných údajoch, hovoríme tu o komunikácii ľudí. Toto by malo byť eh, výsostne dôverné. Myslím, že ani nevieme a naši spotrebitelia nevedia, ako veľmi sa narúša ochrany súkromia pri komunikácii. Anna Maria Koraca Bild eh, zrejme nechtiac povedala niečo, čo veľmi dobre vystihuje celý problém. Povedala, že hovorila s ľuďmi, ktorí sú veľmi znepokojení a nechápu. Nuž, možno to úzko súvisí, pretože podľa mňa veľa obáv sa rozplynie, len čo vysvetlíme, o čo tu vlastne ide. Pretože existuje mnoho mýtov, nepodložených obáv a mali by sme preto jasne vysvetliť, o čo sa tu snažíme. Že sa snažíme o ochranu komunikácie, súkromia a dôvernosti našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme. Musím požiadať kolegov, aby sa snažili vyjadrovať sa stručne. Viem, že je to veľmi dôležitá téma, ale ja som tento program takto nestanovila. O 10.30 musíme hlasovať. Takže, pani Ernst. Ďakujem. Chcela by som sa najskôr poďakovať spravodajkyni ktorú plne podporujeme politicky aj čo sa týka obsahov. Musím e, tiež vysloviť e, veľkú úctu e, a naozaj si cením, že je tu snaha zosúľadiť, zohľadniť rozličné a stanoviská. My sa vynasnažíme tiež prispieť konštruktívne. Keď teraz takto počúvam diskusiu, pripomína mi to trošku časy, ktoré sú už dosť dlho za nami, keď sa hovorilo, že ochrana údajov je v podstate len ochranou páchateľa. Ja by som bola rada, keby sme e, to nechali už v minulosti, pretože podľa mňa e, sme sa už posunuli dosť e, významne vopred a keď ten legitimizovaný záujem, čo je požiadavkou súkromného sektora a o ktorý neustále žiadajú, musíme si uvedomiť, že to bude mať za následok aj stratu kontroly nad vlastnými údajmi a práve preto sa teraz zaoberáme touto problematikou. Ide o dôvernosť komunikácie, ktorú musíme zaistiť. Mimochodom, mnoho e-mailov sme dostali v posledných rokoch, tiež sa mnoho informácií zverejnilo v médiách, že sú problémy v tom a že sa na to musíme zamerať, aby sme čo najväčšej možnej miere chránili súkromnú sféru našich užívateľov. O to nám tu ide a na to by sme sa mali sústreďovať a o to by nám všetky malo ísť. Tiež e, je potrebné, aby pravidla jasne stanovovali, za akých okolností je možné spracúvať údaje. My tvrdíme, že tieto základy pre spracovanie sa musia obmedziť len na to najnevyhodnutnejšie, to, čo je technicky možné, nie všetko, čo nás napadne. A okrem toho je potrebné naďalej tvrdíte, že to musí e, vychádzať zo súhlasu. A tento súhlas musí byť dobrovoľný a tiež musí byť informovaný a nemôže byť vynútený. Musím opremne povedať, že je nepripustné, aby užívateľ nejakých služieb bol vylúčený v prípade, že nedá svoj súhlas na spracovanie údajov, ktoré nie sú nevyhnutné. A to sa často stáva. Diskutovali sme dosť dlho aj v kontexte s nariadením o zákaze skombinovania účelu. Vieme všetci, o čo tu ide. Myslím, že by sme to nemali takto kombinovať. Mali by sme jasne trvať na to, že tu ide o zaistenie dôvernosti komunikácie pre občanov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú peniaze. Ďakujeme, pán Albrecht. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajkyni za veľký kus práce. Už o tom diskutujeme dosť dlho. Musím úprimne povedať, že nie som celkom spokojný s niektorými kompromismi. Ja chápem každého, kto nie je spokojný s kompromismi, ale v tomto spočívajú práve kompromisy. To je ich povaha. Napokon teda dúfam, budeme všetci rovnako nespokojní. Veľmi často to napokon takto dopadne. Aspoň pre nás. Je tu snaha posunúť túto diskusiu istým smerom. Jedna skupina, ktorá nezastupuje celú podnikateľskú obec, mám pocit, že zastupuje len niektorý fragment eh, podnikateľskej obce, snažia sa podkopať eh, kompromisy. V skutočnosti im ide o to, aby nevzniklo naredenie ochrany elektronického súkromia. Ak sa nedopracujeme ku kompromisom, ktoré zohľadňujú už fakt, že existujú pravidlá v tejto oblasti a tieto pravidlá chránia napríklad spotrebiteľov, občanov v ich komunikáciách a to dosť intenzívne, pretože prichádzajú práve e, z, e, z sektora základných práv o ochrane komunikácií a ochrane údajov, tak toto naredenie jednoducho potopíme. Mnohí budú veľmi nespokojní a musím povedať, že sa toho dosť bojím. Myslím, že tým stratíme naozaj veľmi veľa, ak sa to nepodarí. Musíme sa snažiť zaistiť rovnaké pravidla pre všetkých. To je eh, podľa mňa primárny cieľ. Pre 28 rôznych systémoch v tejto oblasti bola eh, situácia veľmi zlá z hľadiska ochrany údajov. Teraz ešte stále existujú rozmanité eh, komunikačné pravidlá. Našťastie to bolo vylúčené z reformy, ktorú sme mali v minulosti. Ja by som bol rád, keby to tam ostalo. Bol by som rád, keby komunikačné údaje sa označili za citlivé a že sa na nich vzťahujú e, všetky pravidlá. E, nie sme však v takejto situácii, hovoríme tu o oddelenom súbore pravidiel. Myslím, že však e, ak sa to nenastaví správne, ak si nezískame dôver ľudí, tak to bude veľmi zlé. Čo od nás teda očakávajú užívateľia? Isté, že chcú používať Facebook, každý ho chce používať bez obmedzení. Nemá to totiž žiadnu alternatívu z ekonomických dôvodov, z dôvodov fungovania spoločnosti. Je to jednoducho fakt. Ak im poviem, že by nemali chodiť na Facebook, ak im záleží na ochrane ich komunikácie, alebo ak sa trošku obávajú o svoje údaje, je to ako keby sme im povedali, že nemôžu ísť na ulicu, pretože ich môže zraziť auto. Existujú pravidlá cestnej premávky, aby vzniklo bezpečné prostredie pre všetkých užívateľov premávky, aby spoločnosť fungovala. Ja nechcem, aby ľudia odchádzali z Facebooku, ja chcem, aby Facebook bol bezpečný a zabezpečený. O to nám tu ide. A mimochodom, niekedy mám pocit, že niektoré podniky majú pocit, e, že sú úplne závislí od toho, že sa predávajú ich e, výrobky a služby na Facebooku, že majú na Facebooku reklamu na Google. Myslím si, že by sa nemali zamýšľať aj na ochrane, nad ochranou súkromia, mali by sa zamýšľať aj na svojim podnikateľským modelom, či ešte bude v budúcnosti existovať, pretože médiá prevezme Facebook, ak reklama bude jediná forma odmeny už nebudú pluralistické médiá, ak chcú médiá takto v budúcnosti podnikať. Môžem vám povedať, že väčšina z týchto problémov nesúvisí s faktom ochrany údajov, súvisí to s tým, že možno vzniklo nesprávne pochopenie toho, čo vlastne znamená o dobrý podnikateľský model v internetovej ekonomike. Možno tá predstava, že niečo je zadarmo a ja platím svojimi dátami. V podstate ignoruje e, fakt, e, že e, osobné údaje a ich ochrana podliehajú právam, ktoré sú považované za základné. Na to sa nesmie zabúdať. Nemôžeme predsa upravovať a meniť naše pravidlá z hľadiska ochrany základných práv. Tá druhá strana sa bude musieť prispôsobiť. Myslím si tiež, že sme veľmi blízko ku kompromisu. Myslím, že to je dobré. Nemali by sme sa teraz vystavovať žiadnemu riziku, že sa rozpadneme a že ohrozíme možnosť získania nariadenia. Myslím si, že tá jasná hranica je v tom, že ak budeme harmonizovať naše pravidlá aj v prospech podnikov a tým pádom, že spotrebiteľ bude mať pocit, že má menej práva, tak to jednoducho nepríjme. A ďalšie spracovanie komunikačných metadát ešte nebolo schválené a preto to nie je legitímny dôvodom, pretože komunikačné metadáta sú veľmi citlivé. A v súčasnosti komunikačné metadáta sú natoľko citlivé, že je možné v nich nájsť eh, aj hesla užívateľa, všetky detaily súkromného života osoby sa dajú nájsť v týchto metadátach. Na to, aby sa to spracovalo bez toho, aby o tom daná osoba vedela a aby na to dala súhlas, to by malo byť e, naozaj výsostnou výnimkou, ak to bude len niekde v e, e, klauzulách malým písmom, tak to je nepriateľné. Ďakujeme. Pán Le Breton, musíme do 35 naozaj túto tému ukončiť. Pán Le Breton. par Le Breton. Ja som nežiadalo slovo. Výborne. Pani Gomez. Ja môžem povedať, že podľa mňa potrebujeme aktualizovať existujúcu legislatívu, harmonizovať ju ale musíme sa snažiť o čo najkvalitejší kompromis, a to taký, ktorý vnímal občanov ako stredobo tohto nariadenia a nespotrebiteľov, pretože, tak ako to spomenuli už viacerí kolegovia, nejde tu o spotrebiteľov, ide tu o občanov a občania ich základné práva sú absolútne. Ochrana súkromia a ochrana údajov sú absolútnymi základnými právami. A v tomto smere to, že nariadenie GDPR sa ešte neplní v praxi až od budúceho roka, samozrejme celú vec ešte viac komplikuje. Teda ja vidím, že sme tu v istých eh, ťažkostiach. Na jednej strane chceme dosiahnuť pokrok, ale ja súhlasím s tým, čo povedal kolega Albrecht. Musíme presadiť dobrý kompromis. Ak to bude len hociaký kompromis, tak to spôsobí ešte väčšiu neistotu a menšiu ochranu našim občanom. Ja som teda nepredkladala žiadne pozmiace návrhy, pretože som videla, že tie návrhy, ktoré predložila naša spravodajkynia, boli koherentné. Teraz, e, keď došlo k istým zmenám, k kontaktov niektorých aktérov, niektoré kontakty sú dosť agresívne. Podľa mňa nesmieme zabúdať na to, že ochrana jednotlivca a občana je absolútna. Isté, že chceme chrániť podnikateľov, ale e, takých, ktorí podporujú diverzitu, rozmanitosť informácií aj podnikania, podnikania. Nie, nechceme sa podrobovať záujmom e, veľkých nadnárodných korporácií. Chcela by som teda požiadať Mariu, aby pamätala aj na nás, ktorí sme nepredložili pozmeniace návrhy aby sme teda boli informovaní o dianí napriek tomu. Najmä sa chcem opýtať na otázku cookies a informovaného súhlasu, legitimného záujmu a tiež otázku práv detí. Ďakujeme. Teraz budem musieť dať ešte slovo komisii. Pani Despina, máte maximálne dve minúty. Dávate mi ešte viac, než budem potrebovať. Naozaj veľmi stručne ďakujem, ďakujem všetkým eh, za všetky vyjadrenia. My chápeme z diskusii, že sa to teraz eh, dostáva skutočne k jadru veci. Teda prvou vec, eh, ktorú môžem povedať, je, že komisia bude k dispozícii aj na stretnutia dňových spravodajcov, ak si želáte na budúci týždeň vyšleme celý náš tým. Minulý týždeň prebehol seminár na úrovni členských štátov, aj niektorí poslanci e, sa ho zúčastnili, snažili sme sa zhromaždiť množstvo informácií aj o tom, ako fungujú cookies, aj prehľadače vieme, aká je realita. Myslím, že to je dôležitá informácia aj pre vás. Veľmi radi e, prídeme aj na schôdzu spravodajcov, aby sme to mohli prezentovať. Bolo by to podľa nás užitočné, aby sme si, dajme tomu, uvedomili, koľko tretich strán má prístup k tomu, čo súhlasíte e, cookies e, a kliknite na OK. Chcela by som objasniť jednu vec. Tento návrh by v žiadnom prípade nevytváral problémy v porovnaní s nariadením GDPR. Definícia súhlasu sa bude implementovať, je to modernejšia definícia, nie je príliš vzdialená aktuálnej definícii súhlasu, teda to, že nariadenie GDPR ešte nebolo uplatnené v praxi, v kontexte ochrany súkromia by nemalo byť problémom, pretože ak si správne spomínam, toto nie je príliš veľká téma. Nevidíme, prečo by to teda malo spôsobovať problém, ak by ochrana elektronického súkromia bola v platnosti rovnako ako GDPR ďalej. Čo sa týka rozdielov oproti aktuálnej smernici v definíciách, toto definícia by sa prispôsobila moje naredeniu, pretože aktuálna smernica tiež sa odvoláva na ten istý súhlas a na tú istú definíciu súhlasu ako naredenie GDPR je to teda isté nedorozumenie. Ten e, návrh nechce zakazovať nejaké bezplatné služby, to musí byť veľmi jasné. Naopak e, umožní väčšiu flexibilitu ohľadom vyžadovania e, súhlasu, takže viac spotrebiteľov bude ponúkať svoje údaje výmenou za iné informácie. Takže my sa budeme snažiť e, podporiť vás vo vašej snahe dokončiť túto tému hlasovaním 12. októbra. Áno, Takže prosím, kolegyne, kolegovia, asistenti, poradcovia, zachovajte pokoj a ticho, pretože musíme dokončiť e, túto tému. Pani Laurisin, dve minúty, ak to stihnete. Ja chcem poďakovať e, všetkým rečníkom komisii za spoluprácu a dúfam aj, že aj na budúci týždeň budeme mať vynikajúcu príležitosť získať e, ďalšie informácie. Ja chcem povedať e, toľko ešte k tomu, čo povedala pani Koraca Bill. My e, sme, myslím, všetci ako zainteresované strany a podobne robili maximum. Vypočuli sme si, my sme sa stretli so zainteresovanými stranami, vypočuli sme si výhrady a mnoho z tých výhrad už sa prediskutovalo a odrazilo aj v našej práci, takže je, e, myslím si, okolo toho aj veľa mýtov, ktoré nie sú pravdivé. Na budúci týždeň budeme sa zaoberať najmä článkom 10, tam sú práve cookies a určite nájdeme riešenia, e, flexibilné riešenia s pomocou komisie, ktoré e, znížia, obmezia tie zbytočné obavy. A zároveň budeme trvať na tom, čo sa tu povedalo. To znamená, že základné práva nie sú niečím, o čom by sa mohlo e, vyjednávať. E, takže ide tu o základnú e, osobnú nezávislosť, autonómnosť a to je základ spoločnosti. Tu na vôbec nejde o hospodárstvo a my na tomto princípe samozrejme budeme trvať, pretože je to najdôležitejší princíp pre Európu. Ja už som sa stretla s mnohými zástupcami podnikateľského sektora. Včera napríklad E, spoločne s komisárom Ancipom e, na samite včera a prebehol e, živý dialog a, samozrejme dohodli sme sa na tom, že táto téma je nesmierne dôležitá pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva aj vo vzťahu napríklad k hospodárstvu Spojených štátov. Takže um, tie obavy sú skutočne podľa mňa prehnané a treba to lepšie chápať. Ďakujem. Takže 12. októbra budeme hlasovať na pôde tohto výboru a ďakujem všetkým kolegom za vykonanú prácu a za vyjadrenia. A teraz prosím začneme hlasovanie. Máme tu tri e, body na programe rokovania. Jednak ide o e, aspekty základných práv v integrácii Rómov v Európskej únii, boj proti, proti rómskemu e, zmyšľaniu. Pani Soraya Post, e, chceli by ste sa vyjadriť a ujať sa slova? Nie, dobre, takže budeme i hneď e, hlasovať. Ja vás požiadam o použitie hlasovacích kariet. Mám tu požiadavku, súhlasíte s tým, že by sa hlasovalo o materiále pani Materi, pretože niektorí potrebujú odísť. Bohužiaľ, nemôže nič robiť. Dneska, dnes tu nemáme veľmi kolegiálny postoj kolegov. Bohužiaľ, takže aspekty základných práv v integrácii Rómov, e, kompromis 1, odsek 1, hlas, otváram hlasovanie. Hlasovali ste, uzat, e, končím hlasovanie. Je to schválené, takže Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz kompromis 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Kon- otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 99. E, e, je to e, oddelené hlasovanie. Prvá časť, to je pozmenovací návrh 99, takže prvá časť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Áno, a je to teraz uzavreté, a je to prijaté. A teraz druhá e, časť, e, pozmenujúci návrh 99. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz kompromis 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 8a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 109. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 120. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 121. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 14, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 142, e, otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 144. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Je to... Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 160. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 27. Otváram hlasovanie. A hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 223 po častiach prvá časť. Otváram hlasovanie o prvej časti. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Zamietnuté. Kompromis 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 236 a po častiach. Takže hlasujeme o prvej časti návrhu 236, prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 28a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 30, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz e, pozmeňujúci návrh 251, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 252. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz meditácie, takže pozmenujúci návrh 1. E, končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 6. E, otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz pôjdeme ku kompromisným odôvodneniam, takže kompromis 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 33. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Prijaté. Kompromis 33A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz Pozmeňujúci návrh 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 42 v dvoch častiach. Prvá časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 43. Prepáčte, vypadáva, takže 44 e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pozmenujúci návrh 45 v dvoch častiach. Častiach prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. So we go to amendment 46. Tak 46 teraz. Takže 50 otváram. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. A teraz konečné hlasovanie. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem spravodajkyni. Ďalším hlasovaním je návrh odporúčania k návrhu nariadenia Rady o zriadení úradu Európskeho verejného prokurátora. Máme dva pozmenujúce návrhy identické. Sú to jednotka a dvojka. Otváram hlasovanie. Hlasujeme naraz. Končím hlasovanie. Zamietnuté a konečné hlasovanie o, C, o správe Matera. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem pani Matera. A tretí ja téma na hlasovanie je Stratégia EU Afrika, posilnenie rozvoja. Spravodajkyňou je pani Cecilka Šetukienge. Chcete niečo povedať? Nie? Potom? Dobre. Takže začneme. Pozmeňujúci návrh 1 otváram. Končím. Prijaté. Dvojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Trojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Štvorka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. E, Pozmenujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10 otváram. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 11 otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Pri, tak, o, kompromis 2. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh. Pardon, prejdeme ku kompromisu 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prechádzame k e, pozmeňujúcemu návrhu 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4 v dvoch častiach. Prvá časť Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 32. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Takže prejdeme ku kompromisu 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 39. Otváram. Končím. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis, pardon. Pozmeňujúci návrh 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10. Prvá časť kompromisu 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A máme tri ďalšie časti. Prvé doplnenie otváram. Končím. Zamietnuté. Druhé doplnenie k tomuto kompromisu. Otváram hlasovanie. Končím zamietnuté. A tretia doplnená časť otváram. Končím. Zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 63. Otváram hlasovania. Hlasujte, prosím. Zamietnuté. 64. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 65. Otváram. Zatváram. Zamietnuté. Kompromis 11. Končím prijaté. A to znamená, že teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 72. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 74. Otváram hlasovanie. Končím zamietnuté. 75 otváram. Končím. Prijaté. 7, nie. 77 otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 78, otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutá. 79, otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. A teraz prejdeme na 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 83. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 84. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. A teraz konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem eh, spravodajkyni a chceli ste povedať pár slov na záver. Nech sa páči. No, ja som chcela poďakovať eh, všetkým, ktorí spolupracovali. Nebolo to jednoduché a ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí preukázali vysokú mieru zodpovednosti. Myslím si, že toto stanovisko, ktoré sa pridá k uzneseniu DV, bude e, posolstvom, ktoré náš výbor odniesie do Bijonu. Ďakujem. Thank you. Thank you, Mrs. Kienga. Ďakujem, pani Kienga. A budeme teraz pokračovať ďalšími bodmi programu a chcem požiadať tých kolegov, ktorí chcú odísť, aby tak urobili rýchlo a v tichosti. Ďakujem za účasť na hlasovaní. Prosím, keby ste mohli zachovať ticho v miestnosti, musíme pokračovať. Ďalší bod sa týka implementácie rozhodia o nových psychoaktívnych látkach na, a kontrolné opatrenia v členských štátoch. Pán Bony je spravodajca a nech sa páči, uvedte problematiku. Skôr ako začnete, chcem požiadať. Ja viem, že musíte niektorí odísť, keby ste prosím odišli v tichosti, pretože v práci musíme pokračovať. Ďakujem. Pán Bony, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milí kolegovia. Podľa konzultačného postupu má parlament prezentovať stanovisko do troch mesiacoch k vykonávaciemu rozhodnutiu rady o enfenile. A to je veľmi zložitý názov tejto novej psychoaktívnej látky, o tom, aby sa na ňu stiahovali kontrolné opatrenia. Správa o posúdení rizika, ktorú pripravil výbor, vedecký výbor Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a narkomaniu 23. maja 2017, prichádza k záveru, že, psycho, že táto psychoaktívna látka je syntetickým e, opiatom podobným, podobnému fentanylu, ktorá je kontrolovanou látkou použitou, používanou v lekárstve na všeobecnú anestéziu. Pi- operáciách. E, údaje naznačujú, že Funeral Fentanyl vyrábajú chemické firmy v Číne. Správa uvádza, že Funeral Fentanyl bol dostupný v EÚ už najmenej od júna 2015. Zistil sa v 16 členských štátoch. 22 smrti je spojených s Funeral Fentanylom nahlasilo ho 5 členských štátov a najmenej 10 z týchto úmrtí bolo spôsobeno funorálnym fentalenom a to prispelo, e, je pravdepodobné, že prispelo k úmrtiu. Potom poznáme 9 nefatálnych intoxikácií z troch členských štátov. A to znamená vzhľadom na toxický a nebezpečný charakter látky, ktorá predstavuje e, riziko a v súlade s týmito závermi odporúčam, aby návrh e, vykonávacieho rozhodnutia rady sa schválil. Ďakujem, pán Bony. Pani Hec, spra- e, tieňová spravodajkynia. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím so spravodajcom. Táto látka spôsobila 19 umrtí vo Švedsku. Veľmi často sa to používa ako sprej do nosa a to sa môžete ľahko predávkovať. Máme 16 členských štátov, ktoré ešte nezakázali túto látku. Fínsko, e, Švedsko ju nedávno zakázalo, takže je veľmi dôležité, aby sme tento zákaz rozšírili na úroveň EÚ. Treba to brať veľmi vážne. Problémom je aj to, že to nie je tá istá nebezpečná látka vo všetkých členských štátoch naraz. Zdá sa, že najprv začne v jednom, dvoch členských štátoch a potom sa pomaly rozšíri. Je veľmi dôležité, aby sme mali spoločné znalosti o tomto, aby sme si mohli navzájom dobre radiť. Takže je to veľmi dôležité a súhlasím so spravodajcom. Kto ešte by sa chcel vyjadriť, prosím? Nikto? Takže, pán Bony, chcete ešte niečo povedať? Myslím, že je dôležité ísť touto cestou a zakázať takéto látky. Je to aj signál pre mnohé krajiny a spúšťa sa tým systém včasnej výstrahy. Ďakujem za spoluprácu a myslím si, že takto máme postupovať. Áno, ďakujem. Pán Bony, 14. október je termín od 4. popoludní. Chcem sa spýtať, či sú to aj moji tieňovi. Môžeme pokračovať alebo musíme prerušiť? Pozrime sa, kto je tu. Vidím tu nevidím tu pani Stevens, neviem, či príde. Pán Depri tu tiež nie je. Dobre. Takže musím prerušiť naše rokovanie, pretože to nemôžem urobiť bez e, tieňových spravodajcov. To ma veľmi mrzí, Silvy. To znamená, že máme 22 minút. To hlasovanie prešlo veľmi rýchlo. Mrzí ma to. tak niektorým to nepomôže. Ospravedlňujem sa. Takže počkáme. Ak uvidím, že prídu tieňovi, tak hneď začneme z ďalšie rokovanie. Dobre? Zavoláme im. Ak prídu, tak budeme pokračovať. Ďakujem. Ďakujem kolegom za pochopenie. Uh, Ďakujem za to, že ste boli um, ústretoví. Už prichádza aj pani Veržia. Vynikajúco môžeme pokračovať. Nasleduje teda bod 8, Európsky systém um, ETIAS. Ja ako spravodajkynia, ak dovolíte, by som predniesla úvod a potom budeme môcť prejednať aj pozmeňovacie návrhy. Predkladám túto správu v našom výboru. V našom výbore prezentovala som ju, predložila som ju pôvodne 26. júna. A dnes sa budeme zaoberať analýzou pozmeňovacích návrhov. Viete, že pôvodne tento návrh vítam. Myslím si, že má legitímny cieľ. Tiež pod, podporujem celkový zámer návrhu komisie. Viem, že je to veľmi zložitý systém, ktorý sa tu snažíme vytvoriť, ale ak to urobíme správne, umožní to vyhodnotiť, či príslušník tretej krajiny, ktorý eh, chce cestovať do šochenského priestoru a je eh, obmedzený povinnosti výjsť, či bude predstavovať bezpečnostné riziko ešte predtým, než vstúpi do šengenského priestoru na externej hranici. Teda je dôležité zdôrazniť, že je to e, potrebné vyriešiť ešte predtým, než sa dostane na hranice Európskej únie. To znamená, že nedôjde k zametnutiu na hranici. Isté, že hraniční, pohraničné zložky by hodnotia aj na hranici, či je možné povoliť vstup alebo nie teda záverečné slovo bude mať e, pohraničná e, e, stráž na to, aby som mohla vypracovať svoju správu. Mm, hľadala som informácie z rôznych zdrojov. Pred mm, predložením návrhu správy sme absolvovali 4 stretnutia tajných správodajcov, aby sme si uzrejmili zložitosť celého tohto systému. aj jednotlivých eh, systémov a ich pozemného eh, prepojenia. Po teda viacerých stretnutiach eh, sme sa dopracovali na hru správy, bolo predložených viacero stanovisk z výboru pre rozpočet, z výboru AFET, ďalej od EDPS, od agentúry pre základné práva, taktiež od výboru ECOSOC, a tiež sme absolvovali návštevu Eulozy v Štrasburgu. Po lehote na predkladanie pozmeňovacích návrhy sme obdržali 1094 mm, pozmeňovacích návrhov a bola dosť veľká úloha spracovať ich všetky, zohľadniť všetky rôzne na zory, ktoré boli dosť rozmanité a snažiť sa dopracovať sa ku kompromisu. V tomto procese prebehlo 5 technických e, schôdzi tenevých spravodajcov. Musím povedať, že naši spolupracovníci, naši asistenti, naši poradcovia a sekretariát e, odvedli vynikajúcu prácu a ešte stále ju odvádzajú. E, pracujú neuveriteľne veľa. Chcela by som veľmi vysoko vyzdvihnúť ich prínos. Prebehli dve stretnutia dnevných spravodajcov, ešte sú naplánované aj ďalšie. Chcela by som teda ešte raz sa poďakovať srdečne všetkým tieňovým spravodajcom, najmä asistentom a poradcom, aj sekretariátu Katrin, pretože je to obrovský kus práce a všetci sa snažia zo všetkých síl. Teraz, čo sa týka pozmeňacích návrhov, nakoľko vyhodnocujem, ktoré sa budú dať do úvahy a ktoré nie. Podľa mňa boli dôležité tri veci pri spracovaní týchto pozmeňovacích návrhov. Poprvé, nemali by sme vytvárať horšiu situáciu pre tých, ktorí sa uchádzajú, asi než pre žiadateľov, ktorí sa musia uchádzať o víza. Toto už dosť výrazne pomôže, pretože by sme vďaka tomu mohli dosť užitočné väčšie porovnať a tiež zachovať v lepšej situácii. Tí, ktorí sa uchádzajú o tie, tiež je dôležité zachovať koherentnosť. Celý systém ETIASu musí byť v koherentnosti s SIS a systémom vstupu-výstupu. Musím zdôrazniť, že je to viacero vecí, ktorých e, nepanuje koherentnosť, aspoň teda nie je zjavná v návrhu. Je potrebné, aby tam bola bude potrebné návrh e, v niečom pozmeniť. A najpodstatnejšie je samozrejme, aby keď vznikne nový systémový mechanizmus, že musí byť e, prakticky nastavený, musí byť využiteľný v praxi. Je dôležité teda nezaťažovať príliš celý tento mechanizmus. Myslím, že jediný spôsob, ako zaistiť vytvorenie takéhoto systému, takéhoto významu je dosiahnuť kompromisy a ja som sa snažila zohľadiť množstvo pozmeňovacích návrhov liberálov, socialistov, zelených, ktoré boli zamerané na dosahovanie kompromisu. Ja som sa snažila dosiahnuť kompromis otázke verejného zdravia, ďalej platnosti celého dokumentu. E, to sa zmenilo z 5 na 3 roky, ďalej poplatky, výnimky, vytvorenie e, poradného orgánu ETIASu, e ďalej tiež prístupu hraničných zložiek k databázám. A tiež som predložila svoje pozmience návrhy, ktoré sa týkajú prístupu imigračných orgánov k ETIASu a ďalej je doplnenie čo, najväčších zá, čo najväčšieho počtu záruk do celého tohto procesu. Ešte stále sú tu otvorené otázky, ktoré sa týkajú niektorých eh, významných aspektov. Tu ešte panujú isté eh, nezhody medzi skupinami. Nie celkom sme sa zatiaľ dokázali zhodnúť. Ja chápem, že Viacerým kolegom sa nepáči ani myšlienka, ani samotný mechanizmus, ako napríklad e, dátové polia, taktiež e, e, zoznamy, uchovávanie údajov a podobne, ale dúfam, že sa nám podarí dopracovať s takým kompromisom. Bola som veľmi rada, keď pán Albrecht dnes do poludnia spomenul, že napokon budeme všetci rovnako nespokojní. To sa mi páčilo. Dúfam, že sa dopracujeme k dobrému výsledku a vytvoríme funkčný, praktický a využiteľný mechanizmus. Spolieham sa na vás v tomto procese. Viem, že času je málo, musíme dodržovať veľmi prísne lehoty, ale naozaj sa na vás toto spolieham. Na všetkých svojich tenivých spravodajcov ešte raz srdečná vďaka všetkým. Teraz by som dala slovo svojej tenivej spravodajkyni za socialistov pani Silvi Guillaume. Ďakujem, pani predsedňajúca. A ja by som sa chcela poďakovať rovnako ako vy našim spolupracovníkom, počínajú sekretariátom až k našim asistentom, ktorí sa stretávajú veľmi často, trávia spolu veľa času a pracujú veľmi usilovne. Tiež sa chcem poďakovať aj vám, pani spravodajkynia. Viem, že kontext je jednoduchý. Ešte niekoľko poznámok na úvod, predtým než prejdem k samotnému jadru veci. Je to zložitá téma, aj keď nie je jediná. Vníma sa však pri, ako priorita na úrovni všetkých inštitúcií. Teda je tu e, veľká váha na našich pleciach. Musíme k tomu pristúpať veľmi seriózne, pretože ide o vytvorenie nového systému, informačného systému e, cestovných e, povolení pre tých, eh, ktorí sú oslobodení vizovej povinnosti. Ešte by som chcela dodať, že sa pohybujeme aj v kontexte hromadenia rôznych textov, ktoré sa týkajú otázok bezpečnosti. A samozrejme to ešte ďalej stiažuje túto našu úlohu. Eh, čo sa týka pozňovacích návrhov, ktoré by som chcela predložiť eh, so svojou skupinou, Myslím, že všeobecným cieľom je celý tento text dobre pochopiť, snažiť sa zlepšiť niektoré pasáže textu a tiež upresniť ho v rôznych aspektoch. Chcela by som už vopred upozorniť, že prvoradým cieľom tohto systému je zaviesť e, systém, ktorý by sa vzťahoval e, na povolenie e, oddelenia cestovať pre tých, ktorí sú oslobodení vizovej povinnosti. Nejde o nič viac. E, chcela som to ešte zopakovať, aby to bolo jasné, čo sa týka um, niektorých aspektov našich pozniacich návrhov. Um, v otázkach rizik tu som chcela znížiť riziko uh, neverené zdravie. Cieľom ETIASu je uľahčiť kontrolu na vonkajších hraniciach. Mali sme dojem, že žiadať o informácie o cestujúceho o zdravotnom stave, možno e, nie je relevantné v prípade, že ide o deklaratívne informácie, e, ktoré sa môžu ešte meniť a okrem toho e, sa môžu zverejniť veľmi citlivé informácie a pritom nie je dokázané, že by toto zhromažďovanie údajov bolo proporčné a primerané a potrebné. Okrem toho sme venovali mimoriadnu pozornosť nediskriminácii, dodržovaniu základných práv a tiež riziku profilovania, čo by mohol spôsobiť tento e, druh systému. Chceme teda zaviesť pravidelné hodnotenia e, dopadu tohto systému zo strany nezávislých subjektov. A ďalej po tretie, Chceme, aby viacero údajov, ktoré sa žiadajú od príslušníkov tretich krajín, sa vymazalo. Máme totiž dojem, že nie je nevyhnutné ani proporčné ich vyberať, dajme tomu eh, vzdelávací eh, proces, eh, teda ich vzdelanie a taktiež otázky, ktoré sa týkajú zamestnania. Ak by sa totiž tieto údaje vyžadovali, znamenalo by to, že systém ETIAS by splňal iné úlohy než tie, kvôli ktorým bol vytvorený. Okrem toho sme predržali pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú ďalších dvoch aspektov systému a síce eh, eh, vyšetrovacie metódy a taktiež list. Tiež je potrebné zdôrazniť, že DPS, Agentúra pre základné práva a štúdia Európskeho parlamentu dokázali, že tieto dva prvky aj tu vzniká riziko profilovania v ETIASe teda v našich pozmeňovacích návrhoch hovoríme, že sa niektoré ukazovatele majú e, zrušiť. E, tiež sa má vychádzať e, z konkrétnych dôkazov o podstatnenosti vybrania niektorých údajov, tak tiež sa majú zaviesť pravidelné kontroly a tiež nezávislé hodnotenia. Ďalej, čo sa týka údajov, ktoré sa môžu vkladať do systému, nechceme, aby mali prediktívnu povahu aby osoby, ktoré sú e, údajne podozrivé z toho, že pripravujú e, e, E, nejaký závažný trestný čin, e, musí ísť naozaj iba o takéto závažné podozrenie. Nemôžeme vychádzať z toho, že niektoré osoby majú zvýšenú pravdepodobnosť, že sa dopustia takéhoto činu. To je podľa nás zásadný rozdiel. Ďalej, čo sa týka ďalších pozňacích návrhov, pokúsim sa to sostručniť, e, čo sa týka prístupu represívnych orgánov k systému ETIAS. Myslím si, že to by malo byť v súlade s našimi diskusiami o ostatných témach v tejto oblasti. Takýto prístup by mal byť zabezpečený a ďalej aby tento systém fungoval čo najjednoduchšie, aby bol ľahko dostupný, aby nebol prekážkou ani pre tých, ktorí budú žiadať tieto povolenia, ani pre orgány, ktoré budú čerpať údaje z tohto systému, z tejto databázy. Aby sme teda nevytvárali administratívnu záťaž. Teda toľko teda zhruba smerovanie našich pozmiacich návrhov. Môžete sa spolahnuť, pani spravodajkyňa, na to, že vieme, že táto téma je veľmi zložitá a budeme sa snažiť e, vystupovať konštruktívne v celom tomto procese. Ďakujeme pekne, pani Guillaume. Mm. Teraz Teneva spravodajkynia za ECR, pani Stevens, nech sa páči. Ďakujem. Len krátke vystúpenie v mene skupiny ECR. Chceli by sme e, postúpiť eh, v tejto veľmi významnej téme. Ja chápem eh, niektoré výhrady a obavy kolegov, ale myslím, že by sme eh, sa na tento text mali pozrieť znovu a možno sa pozrieť na to, ako americký systém ST funguje, pretože podľa mňa je to efektívny systém, ktorý umožňuje mnohým ľuďom cestovať do Európy bez toho, aby museli absolvovať vízové konanie. Teda ak sa necháme inšpirovať americkým príkladom, môžeme sa zamerať na pozitívne aspekty a potlačiť ekonomiku aj cestovný ruch v Európe o mnoho viac, podporiť ju a zároveň dať ľuďom možnosť cestovať. Myslím si, že je to relatívne jednoduché riešenie. ETIAS isté, že musí vzniknúť takým spôsobom, aby sme nediskriminovali nikoho, aby sme e, ich nepodozrievali bez nejakého opodstatnenia, ale zároveň musíme byť realistami, musíme si uvedomiť, že niektorí ľudia chcú predsetovať do Európy a majú zlé zámery. Musíme sa snažiť e, zabrániť im tomu, tom, aby pricestovali do Európy. Ak neexistujú žiadne záznamy, tak e, nedokážeme sledovať ich pohyb. Ľudia, ktorí majú záznamy, mali by sa podrobovať kontrole a hraničnej hliadky by mali mať právomoc e, aj druhýkrát si veci hovoriť v databázach. Na čo prosím máme inak databázy, ak nie je možné získať k ním prístup e, a pozrieť sa na informácie, ktoré sú dostupné, ktoré sú k dispozícii. Inak naozaj nechápem, na čo vôbec máme databázy, ak nie je možné dostať sa k informáciám. Samozrejme, je potrebné mať e, pádne dôvody na prístup k informáciám a ak existuje podozrenie o danej osobe, alebo ak niečo v ich dokumentoch jednoducho nesadí, tak by sa mal zajistiť prístup k databázam inak totiž môžu vychádzať zo svojich povinností, zaistovať bezpečnosť Európy a môžu Um, odmietnúť možnosť vstupu um, mnohým osobám aj bez toho, aby si overili ich záznam v databáze. Myslím si teda, že by sme si mali pripomenúť, aký je hlavný zámer vôbec vzniku systému ETIAS a síce, aby ľudia mohli pricestovať do Európy bez uh, uh, nejakých zložitých procedúr. Vízový systém a ich uplatňovanie je mnoho zložitejšie. My sme chceli uľahčiť cestovanie do Európy a chceli sme zaistiť, aby európske bezpečnostné zložky mali prehľad o tom, kto prichádza do Európy a kto z Európy odchádza. Myslím, že o to tu hlavne ide. To je všetko, čo v tejto chvíli k tomu poviem. Dúfam, že sa nám podarí to posunúť čím skôr uh, vopred. Uh, ja rozhodne budem podporovať pani spravodajkyňu aj ostatných uh, Viem, že to nebude jednoduché, ale musíme to pozornúť už neskôr vpred. Ďakujem pekne, pani Stevens. Pán Depré je ďalší. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som najskôr oceniť eh, vašu prácu ako Nie. Tiež eh, chcem oceniť, eh, že ste k dispozícii, že ste ochotná. Tiež sa chcem poďakovať tým spravodajcom za doterajšiu spoluprácu vďaka ktorej sme sa dokázali eh, preniesť cez niektoré zložitejšie aspekty. Myslím si, že celkovo eh, v, v skupine tieňových spravodajcov môžeme povedať, že sa zhodneme na dvoch zásadných veciach. Poprvé, tento systém ETIAS, ktorý je novým systémom, musí byť e, založený na spravodlivou rovnováhy požiadavkami o bezpečnosť a dodržovaním základných práv. Toto je tá hlavná línia, ktorej sa musíme držať a ktorá musí naďalej platiť aj pri ďalších rokovaniach. A ďalej po druhé, sme proti tomu, aby sa zavádzali prísnejšie podmienky pre tých, eh, ktorí sa nemusia podrobovať vízové povinnosti ako tí, ktorí prichádzajú z krajiny, kde je vízová povinnosť. Myslím si, že to je základný princíp, na ktorom sa všetci zhodneme. Takže e, kde sú ešte tie zostávajúce problémy, kolegyňa Guillaume už ich spomenula. Jednak, e, čo sa týka otázok, ktoré vyplývajú z rámca e, dotazníka, naozaj je potrebné uvádzať aj zdravotné záznamy jednotlivca. Nemáme ešte konsenzus ani k tomu, či je potrebné uvádzať aj taktiež úroveň vzdelania a tiež e, situáciu v oblasti zamestnania. Predpokladám, že ešte na tom bude veľa čo rozoberať. Čo sa týka zoznamu e, dohľadu, Podobania chcel by som nadviazať na e, vyjadrenia kolegyne Sylvy Guillaume. Myslím si, že bude potrebné poskytnúť dostatočné záruky pri vytvorenie takéhoto zoznamu, aby sa dodržiavali e, práva našich občanov a aby kontroly a hodnotenia prebiehali pravidelne už aj e, po spustení systému ETIAS do praxe, tak aby tieto pravidlá boli nanožne dodržené ďalej po tretie. Myslím si, že pôvodný návrh komisie, e, čo sa týka dĺžky trvania mandátu a pobytu, aby to bolo stanovené na 15 dní. Neviem, prečo by sme to mali obmedzovať, e, keďže v prípade držiteľov víz je to mnoho dlhšie ďalej po štvrté. Teda išlo o 95 dní, nie 15 dní. Ďalej, čo sa týka dôvodov zamietnutia vstupu, e, tie je potrebné jasne uviesť a tiež je, mož- je potrebné umožniť im odvolať sa pri zamietnutí. E, čo sa týka platnosti povolenia, tam eh, ste hovorili o troch rokoch na miesto piatich. Eh, niektorí budú spokojní s takýmto skrátením. A ďalej, ja nie som za to, aby sa eh, údaje ukladali dlhšie, než kým platí povolenie na pobyt udelené na základe systému ETIAS. Myslím si, že to nebude nevyhnutné zadržiavať. Tiež si nemyslím, že bude potrebné ani preto. Tiež si nemyslím, že bude potrebné povoliť prístup nemigračným eh, orgánom k týmto údajom. Myslím si, že existujú iné systémy, ktoré umožňujú kontrolu eh, týchto údajov. Nemusí to isté z ETIAS. Ešte budeme musieť prejednať eh, aj náklady na ETIAS a tiež a o tom sa tiež dosť rozjahlo diskutovalo. Podľa mňa nie je potrebné, aby konečné dodatky mali prístup k celej databáze dokumentov žiadateľa. Myslím si, že je potrebné, aby boli informovaní o dôvodoch, prečo, dajme tomu, orgán členského štátu zamietol vstup. Toto musia poznať, ale nemyslím si, že na to by mali mať prístup k celej zložke eh, daného žiadateľa. V každom prípade ešte sú tu niektoré sporné body, ja však budem pristupovať rokovaniam konštruktívne a verím, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu, ktorá bude priateľná pre všetky strany, aby sme vytvorili čo najskôr systém, ktorý bude v praxi fungovať. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán Depre. A teraz e, e, pani Vežiat, prosím. Merci, Ďakujem, pani spravodajkyňa, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať e, aj ja, podobne ako rečníci predo mnou, e, členom sekretariátu, výboru LIBE, ale tiež všetkým našim spolupracovníkom, pretože na to, aby sme mohli zorganizovať e, stretnutia tých spravodajcov musia prebehnúť mnohé technické stretnutia, ktoré sú zložité, dlhé, najmä v takejto mimoriadne zložitej téme. Chcem sa poďakovať vám, pani spravodajkynia, pretože odliadnúť od našich e, politických nezhôd, tak by som to možno povedala. Myslím si, že dokazujete, že sa snažíte počúvať všetky strany, čo sa nedá vždy povedať a ja môžem povedať, že si to veľmi cením. Najmä si cením, že počúvate aj nás a myslím si, že to práve vystihuje demokraciu. Teda e, bez ohľadu na e, rozdielnosti v obsahu v tejto otázke je tu aj e, niekoľko aspektov, na ktorých sa zhodujeme. Myslím si, že e, tento systém, ktorý má za cieľ byť súčasťou systému inteligentných hraníc, e, ja, ja som schopná diskutovať o viacerých aspektoch, technických aspektoch, ale nielen technických a tiež som ochotná dosiahnuť dohodu v tých bodoch, ktoré my považujeme za zásadné, najmä čo sa týka toho, čo už pripomenul Gerard Asite, že je potrebné zaistiť rovnováhu v takomto texte. A táto rovnováha sa týka jednak toho, čo je potrebné zaistiť hľadiska bezpečnosti a naši občania majú právo na bezpečnosť, ale zároveň dodržovanie základných práv, eh, ľudských práv, teda základné práva sa týkajú uh, našich občanov, ľudské práva sa týkajú všetkých ostatných. Ak by som to mala takto rozlišiť, najmä čo sa týka príslušníkov tretich krajín. Platí to najmä v tomto texte, ktorý uh, sa týka cestovného povolenia pre príslušníkov tretich krajín, ktorí nepotrebujú žiadať o víza. Myslím si, že to musíme zopakovať e, a musíme to neustále opakovať. Toto nie je text, ktorý by sa týkal všetkých hraničných kontrol. Týka sa to len po cestovného povolenia pre tých príslušníkov tretich krajín, ktoré nemajú povinnosť žiadať o víza na vstup e, na územie EÚ. Teda je to pre tých, ktorí nežiadajú o víza. Môžeme e, e, diskutovať o niektorých podrobnostiach, ale cieľom je presne to, ako už povedala Žerár, Ak nepotrebujú víza, to znamená, že sa dosť intenzívne diskutovalo s krajinami, z ktorých pochádzajú a že vďaka týmto rokovaniam bolo možné zrušiť vízovú povinnosť. A ak bola vízová povinnosť zrušená, tak e, je možné, že niektoré rizikové krajiny môžu zrušiť liberalizáciu víz. Aj o tomto sme už hlasovali. A okrem toho, Existuje systém kontrol na hraniciach, e, ktorý bol zavedený a ktorý ešte sa posilní e, systémom vstupov výstupov, vďaka čomu E, sa ešte kontroly sprísnia a teda cieľom e, tohto systému ETIAS nie je e, zaviesť kontroly. Toto by sme si nemali zamieňať. Okrem toho je tu zásada proporčnosti, nevyhnutnosti, čo platí pri všetkých témach v tejto oblasti a ďalej ciele, ktoré sa týkajú zdravia, ďalej rizika profilácie, pardon, teda námetky, ktoré sa týkajú e, ďalej uvádzania celého vzdelania a aj situácie v e, zamestnania, ďalej námietky, ktoré sa týkajú dĺžky ukladania údajov, ako aj rozlišovania medzi osobami, ktoré sú podozrivé z a, a osobami, ktoré sú nachylné na to, aby boli podozrivé z. Neviem, kam to až zájde a neviem, ako to budeme triediť. Osoby, ktoré sú náchylné na to, aby bolo zrivé z, podľa mňa to už zachádza do dosť absurdných e, výšok. Myslím si, že je to viac než e, sporné a chcela som ešte k tomu dodať, e, že sa to ešte niekto nespomenul, čo sa týka spolupráce s tretimi krajinami, najmä s policajnými orgánmi niektorých štátov. Viem, že ide o krajiny, ktoré s ktorými máme už dohodu o liberalizácii víz, ale predsa len režimy sa môžu meniť, vieme, nakoľko dohody o liberalizácii víz e, podliehajú rôznym politickým výzvám nad rámec bezpečnostným, bez, bez, bezpečnostných víziev pre Európanov. Tiež zdôrazňujem, že tento dokument nie je dokumentom e, migračných kontrol a preto nie je potrebné, aby migračné orgány mali prístup k týmto databázam. Existujú iné databázy, ktoré sú na to určené a ktoré sa dajú sprístupniť. Na tom už pracujeme aj na iných poliach. Myslím, že to je všetko, čo som chcela pripomenúť. Mm. Aj dnes popoludne budeme hovoriť o úprave systému SIS a všetko to, čo je potrebné na zosúladenie systému vstupov, výstupov. Jeden z problémov, ktorý v súčasnosti máme, je, že sa upravujú viaceré texty, ktoré si môžu dosť protirečiť a pre nás je to teda dosť zložité. Zachovajme e, na zreteli cieľ tohto dokumentu. Ja tým nezmení svoj názor, ale budem sa snažiť e, prispievať konštruktívne k celému procesu. Viacerí už upozorili na naše e, e, námietky a ja im za to ďakujem a ďakujem aj vám, pani predsedajúca, za pozornosť. Ďakujem, pani Veržiat. A teraz pán Albert, prosím. Ďakujem. Ja by som takisto chcel poďakovať za vytrvalú prácu na tomto spise a takisto aj za to, že ste zohľadnili celý rad dôležitých návrhov, napríklad e, e, teda e, e, súdny opravný prostriedok. To si myslím, že je dôležitá časť, ktorú treba do takéhoto rámca zahrnúť, ale chcel by som sa zamerať na tie ústredné otázky a pán Depre hovoril podľa mňa o tých najdôležitejších a to je konkrétne otázka. Budujeme tu systém, ktorý je e, intruzívnejší, ktorý viac zasahuje do eh, života cestujúcich bez povinnosti, než do života cestujúcich, ktorí teda nie sú v tejto situácii. Zjavne niektoré eh, členské štáty a niektoré bezpečnostné zložky by asi radi videli, keby sa ten rozdiel zotrel, ale liberalizácia víza E, zrušenie výsovej povinnosti, to je niečo, čo má veľmi dôležité efekty a výsledky nielen na tie konkrétne krajiny, ale aj na vzťahy Európskej únie s takýmito krajinami a takisto aj pokiaľ ide o možnosti e, pre ľudí e, žiť u nás v Európskej únii a naopak občanov Európskej únie v týchto krajinách. A to samozrejme na to treba takisto mysli, treba myslieť. E, to znamená, e, e, ide o to, aby sme nepostupovali voči tým tretím krajinám tak, aby to neznamenalo oklieštenie povedzme týchto možností a slobody povedzme bezvýzového styku a tak ďalej pre občanov Európskej únie. Takže um, ide um, o to, uh, aby to hm, jednoducho e, nebolo zložitejšie, obsiahlejšie pre tých, ktorí žiadajú o ETIAS, než pre tých, ktorí žiadajú o víza. To by tak predsa nemalo byť. Nemôžeme e, požadovať napríklad e, informácie o zdravotnom stave alebo informácie o vzdelaní alebo rodičoch a podobne, ak to nerobíme napríklad v prípade žiadateľov o víza. A nemyslím si, že je to aj, ani potrebné na účely E, ktoré, o ktoré nám tu ide. No a samozrejme, to nie je len kritika z mojej strany, ale aj e DPS, e, pracovná skupina 29, agentúra pre základné práva, výbor Maja a podobne. Všetci títo sa nedomnievajú, že takéto informácie sú potrebné a tie zábezpeky a jasné pravidlá, ako spracúvať takéto údaje, podľa mňa sú dostatočné. Napríklad algoritmické profilovanie. My sme nedávno e, hlasovali o správe pani Gomeš o veľkých e, e, dátach, najmä v oblasti presadzovania práva. A tam sme jasne povedali, že toto algoritmické spracovávanie a spracovanie a profilovanie musia podliehať veľmi striktným zábezpekám najmä pokiaľ ide o automatické rozhodovacie procesy pri tomto e, profilovaní. E, došlo k mnohým odmietnutiam e, bez toho, aby tie algoritmy nakoniec mohli zasiahnuť do takýchto rozhodnutí. Keby som bol programátorom, tak by som sa tým zaoberal. A my ako politici, my musíme povedať, e, že nie je až tak dôležité, z ktorej krajiny e, ten konkrétny človek e, pochádza. Samozrejme, k niektorým krajinám máme dôveru tým, že sme sa dohodli na tom, že sa jednoducho zruší vizová povinnosť, ale myslím si, že tam je ešte stále pomerne veľa práce a treba sa dohodnúť na takom opatrení, ktoré by sa zameriavalo na ten pôvodný zámer a, nebu- a, a ne, nebude sa jednoducho um, um, zanášať sem um, opatrenia, ktoré napríklad neuplatňujeme uh, v prípade takých krajín, kde vlastne uh, nemáme takýto systém liberalizácie víz. Ďakujem pán Albrecht. Pýtam sa kolegyne, kolegovia, či chcete niekto sa vyjadriť. Ak nie, tak predsedníctvo rady a komisie, pán tam prosím. Hm. Ďakujem, e, pani e, e, predsednička, vážený pán spravodajca, tieňoví spravodajcovia, vážení poslanci. E, keď e, sa tento systém ETIAS, e, Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia vytvorí. Bude to nový systém Európskej únie, aby pomáhal našim hraničným orgánom lepšie strážiť vonkajšie hranice a prispievať k vnútornej bezpečnosti. Ako viete, ETIAS je legislatívnou prioritou na tento rok pre všetky tri inštitúcie, Radu, Európsky parlament aj Európsku komisiu a preto e, je dôležité urobiť skutočný pokrok v tomto e, e, spise v júli na Rade pre domáce veci toto rada potvrdila a my sa snažíme teda toto naplniť. Vážení poslanci, ETIAS je nový systém a práve preto veríme tomu, že spoločne môžeme dosiahnuť to, aby to bol úspešný systém, a to sa nám podarí len vtedy, ak sa budeme tým návrhom zaoberať spoločne, tak aby tento nový systém bol čo najefektívnejší a Môžeme to dosiahnuť len vtedy, ak zabezpečíme vysokú úroveň ochrany údajov a e, primerané dodržiavanie základných práv. A dúfame, že sa začne diskusia o tomto kľúčovom legislatívnom návrhu s vami v čo najbližšej budúcnosti. Ďakujem vám, pani predsednička. Ďakujem. A Teraz pán Selon za komisiu, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Dobre popoludne všetkým. E, komisári predložili e, a komisia predložila komplexný e, text, ktorý však zároveň vytvára systém, ktorý pomôže riadeniu vonkajších hraníc a zabezpečí a to, že mechanizmus vízovej liberalizácie bude ochránený a bude pokračovať aj v budúcnosti. A práve z toho dôvodu sme predložili e, určitý e, počet ustanovení, ktorý sa týka hodnotenia e, týchto žiadostí o povolenie na cestovanie a snažili sme sa to samozrejme vyvážiť z hľadiska proporcionality a e, primeranosti požadovania konkrétnych informácií, tak aby zodpovedali danému účelu. A parlament vo svojom hodnotení e, je toho názoru, že v tomto návrhu e, je niekoľko ustanovení, ktoré by mohli byť problematické. Napríklad otázka doby uchovávania údajov zbieraných na tento účela. My teda sa snažíme vysvetľovať, vysvetliť, prečo tie prvky sú súčasťou návrhu. No a pokúsime sa tieňovým spravodajcom aj tieňovým spravodajcom eh, mm, hľadať eh, riešenia a navrhovať pozmenujúce návrhy, eh, ktoré budú priateľné. Treba mať na pamäti, to, že výsledok e, tejto práce by mal byť použiteľný a e, akékoľvek e, pozmenujúce návrhy by mohli mať nakoniec dôsledky pre použiteľnosť tohto textu. Takže my sme samozrejme k dispozícii, aby sme poskytli podporu spravodajcom a tieňovým spravodajcom a takisto sme pripravení spolupracovať v rámci trialógu. Ďakujem vám. Ďakujem kolegyňa a kolegovia, ďakujem e, zastupcom komisie a predsedníctva a teraz to zhrniem. Ja musím povedať, e, že samozrejme je to veľmi komplexný systém, e, ktorý chceme zaviesť a sú tu určité otázky, ktoré sú veľmi závažné, ktoré tu vyvstávajú, takže ako to povedať, je do istej miery prirodzené, že máme rôzne politické názory a stanoviská k týmto otázkam. Musím pripustiť, že prijatie, že jednoducho akceptujúc to, že každý k tomu môžeme mať ako politická skupina iný prístup, treba zároveň oceniť dobrú atmosféru, ako ste aj e, preukázali počas e, stretnutí tieňových spravodajcov a technických stretnutí e, tieňových spravodajcov za ostatné mesiace. A ja verím, že vieme spolupracovať a otvorene diskutovať o, o týchto otázkach. Ja som otvorená kompromisom a domnievam sa, že som to už e, doposiaľ takisto e, dokázala a som na to pripravená aj v nasledujúcich stretnutiach e, tieňových spravodajcov, tak aby sme mali dobrý výsledok hlasovania, ale je dôležité, ako som povedala na začiatku, zachovať tie veľmi dôležité myšlienky, ktoré by mali byť vtelené do kompromisných návrhov a dúfam, že ak niekto e, požiada o povolenie ETIAS, nebude v horšej e, situácii než žiadateľ o vízum, to je jasné. A e, tu treba nájsť teda vhodný kompromis, ako som povedal, ale zároveň musíme vnímať to, že ten systém a ten cieľ tohto systému zostáva rovnaký a celý systém, ktorý sa snažíme vytvoriť, by nemal nakoniec e, ohroziť ten pôvodný zámer a systém a tú použiteľnosť, e, aplikovateľnosť e, takéhoto systému. Domnievam sa, že tie body, na ktoré poukázala pani Guillaume, pán Depré, pani Viržiat, pán Albrecht, do istej miery možno riešiť to, na čo poukázali. Ja sa budem snažiť dosiahnuť kompromis v týchto otázkach, lebo viem, že toto je dôležitá otázka. To znamená nájsť e, nejakú rovnováhu, aby sa e, zabezpečilo to, že ľudia nebudú diskriminovaní. E, pokiaľ ide o, o práve o také tie zoznamy toho alebo tých, ktorých treba sledovať a podobne, a takisto aj pokiaľ ide o to, ako by sa tie žiadosti mali kontrolovať, overovať. My už sme, e, myslím, urobili niekoľko dobrých e, krokov smerom ku kompromisu ohľadom e, tej druhej kontroly pohraničnou strážou a vypustili sme tie mm, prístup imigračných úradov k ETIASu a myslím, že budeme ešte stále musieť e, e, pracovať na tom kontrolnom zozname a, a nájsť aj nejaký kompromis, e, aby sme mali jasnú záruku, že údaje sa nebudú zneužívať alebo používať na iné účely a zároveň chcem povedať pánovi Depre, že tá e, doba uchovávania údajov, to je niečo, e, na čom by sme takisto sa mohli nakoniec dohodnúť v rámci kompromisu. Celkovo mm, treba povedať, že určite ešte budeme mať názové strety, pretože na budúci týždeň nás v Štrasburgu čaká veľmi zložité rokovanie tieňových spravodajcov, ale určite nájdeme to vhodné znenie, kde budú zohľadené všetky vaše základné výhrady. No a E, že sa nám podarí stále zachovať jednoducho e, systém, ktorý e, nebude negatívne dotknutý týmito názorovými rozdielmi a ktorý bude fungovať. Takže vám ďakujem veľmi pekne všetkým za prácu a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis a teším sa na vašu budúcu účasť. Ďakujem. Hat, putting on <laughs> hat, it's a bit difficult, but I managed it. So. Takže ja sa teraz chcem len spýtať, či môžeme pokračovať. Dobre, budeme pokračovať programom rokovania. Dobre. A teraz e, prejdeme k ďalšiemu bodu. To je parlamentná otázka od pána Albio Guzmána a pani Marcelesia Urbana Krespa 21. júna. E, e, ten tá lehota nebola e, stanovená komisiou, ale koordinátori sa e, rozhodli, že to zaradia na program rokovania na základe e, pravidla, pravidla 135 rokovacieho poriadku. Takže pán Guzman, máte slovo. Gracias. Ďakujem. Mm, takže na, e, na hraniciach Španielska s Marokom, vonkajšej hranici Európskej únie. Vidíme každý deň situáciu, kedy sa extrémne zneužívajú ľudia a podporuje, podporujú to marocké, španielské aj európske úrady. 5 až 10 tisíc žien nosí každý deň e, z e, poligónu Tarachal tovar na chrbte do susednej krajiny nosia na chrbte niekedy až 90 kg a nie sú považovaní ani za pracujúcich, nemajú žiadnu zmluvu, nemajú žiadne práva, majú veľmi nepravidelný a veľmi nízky plat. No a tieto ženy musia veľmi dlho čakať na slnku, kým prekročia hranicu sú vystavené násiliu, zneužívaniu zo strany polície, často sú kriminalizované a veľmi často ani sami nevedia, čo v tých e, balíkoch, ktoré prenášajú, vlastne nesú. No a tento, v tomto roku zahynuli štyri ženy na hranici pretože jednoducho klesli pod e, ťarchou tých, tých balíkov, ktoré e, nosili. Ako možno tolerovať takéto porušovanie ľudských práv v Európskej únii? My samozrejme chceme, aby tieto ženy pracovali, ale chceme, aby pracovali v dôstojných podmienkach, aby neboli vykoristované, aby mali práva. Naša otázka pre Európsku komisiu je táto. Prebieha nejaký dialog e, so španielskými úradmi na túto tému? Chcete na tejto hranici jednej z najhorších z najhorších hraníc na svete. Chcete tam e, povedzme zaviesť nejakú pozorovateľňu alebo inštalovať pozorovateľňu ľudských práv. Ako chcete e, dosiahnuť, aby e, obchod medzi týmito dvoma krajinami nezneužíval život tisícov žien a ich ne, ne, nekazil život. Áno, ďakujem, pa- ďakujem pani predsednička. Keď sa e, predloží teda na váš pro, na program rokovania e, e, písomná otázka, to je vlastne signál pre komisiu, že sa jej nepodarilo zareagovať v rámci stanovenej lehoty. A ja by som v prvom rade chcel v tomto kontexte povedať, chcel povedať niečo všeobecného. E, komisia samozrejme veľmi vážne vníma otázky parlamentu a chcem pripomenúť, že e, vo svojom liste 30. marca pán e, predseda Juncker zaviazal komisiu, aby odpovedala včas a aby poskytovala vysoko kvalitné a aj politicky primerané odpovede. Ale treba pamätať aj na to, že podľa zmluvy sa teda E, musí dať e, odpoveď kolegium komisárov, nielen jeden komisár alebo jedno generálne riaditeľstvo. Musí to byť kolegium, ktoré príjme a potvrdí odpoveď e, na písomné otázky a Práve preto každá odpoveď prechádza širokými vnútornými konzultáciami a potom prechádza kolegium komisárov. Takže je tu záväzok komisie vyvinúť maximálnu snahu odpovedať včas a vždy, keď je to možné v rámci časovej hranice stanovenej parlamentom, ale bohužiaľ, pani predsednička, e, v súčasnom prípade sa nám toto, jednoducho toto, tento záväzok nepodarilo e, splniť a mene, v mene komisie sa za to chcem ospravedlniť a treba ešte pridať ďalšie e, ospravedlnenie, pretože normálne, keď výbor za, zaradí písomnú otázku na svoj program, lebo e, komisia ešte neposkytla odpoveď, tak medzi tým zaradením na program rokovania a stretnutím výboru, tak vo väčšine prípadov, ak nie vo všetkých, sa nakoniec komisii podarí e, schváliť návrh odpovede a odoslať ju parlamentu. Takže zástupca komisie potom môže prečítať odpoveď na stretnutí a zdôvodniť takúto odpoveď. A to je e, práve to, za čo sa musím po druhýkrát dnes už ospravedlniť, lebo v tomto prípade komisia ešte neprijala odpoveď, neschválila odpoveď na túto písomnú otázku, takže nie som v stave dnes, aby som vám prečítal odpoveď a aby som ju zdôvodnil. Takže e, dva razy sa musím ospravedlniť, e, jednak pokiaľ, no a, jednak pokiaľ, a pokiaľ ide o povahu o odpovede môžem povedať len to, že komisia sa odkáže na platné e, pravidlá EÚ ohľadom pracovných podmienok e, a BOZP a podobne. A takisto že e, samozrejme sa bude zaoberať s odpovednosťami za vykonávanie týchto pravidel a takisto sa zameria aj na riadenie situácie na hranici v Seute a Melí. A tu by som Eh, chcel povedať, že sme tak trocha obeťami vlastnej pomalosti, pani predsednička, lebo eh, ak sa eh, teda v návrhu odpovede bude odkazovať na nadchádzajúcu hodnotiacu návštevu v Sevute a Meli v Španielsku ohľadom ohľadom riadenia hraníc, tak tak, e, tak siedma návšteva sa už e, konala minulý týždeň, e, experti sa vrátili minulý týždeň a my budeme musieť tým pádom zrevidovať návrh tej odpovede, ktorá sa tohto týka. Takže v tejto chvíli vám môžem povedať len to, že čo najskôr tú zrevidovanú odpoveď, hneď ako ju teda vstrohali kolegium, tak vám tú odpoveď pošleme. Ďakujem. Pani Abiodel Kusman. Ďakujem. Táto téma je témou, ktorú sme mali vo výbore LIBE, pretože Európska komisia neodpovedala na čas na našu písomnú otázku viacerých europoslancov. Ja som nezočakávala odpoveď Európskej komisie, ale ani tu sme nedostali. A zdá sa mi, že nás komisia nerešpektuje. Nerešpektuje nás, europoslancov, ktorí položili túto otázku. Nedostali sme ani písomnú odpoveď, ani dnes sme nedostali odpoveď ústnu zo strany komisie. A myslím si, že takto komisia dokazuje, že nerešpektuje celý parlament ako inštitúciu. A najdôležitejšie je, že nerešpektuje tie tisícky žien, ktoré strácajú zdravie a život každý e, deň na hranici v Ceute a Melie. Myslím si, že Európska komisia prejavila malý záujem o túto situáciu násilia, porušovania ľudských práv, porušovania pracovného práva, porušovania práva, práv týchto žien každý deň na našej hranici. Takže ja žiadam, aby sa tento program znovu čo najrychlejšie zaradil na program rokovania vo výbore LIBE a aby teraz nám komisia už naozaj poskytla odpoveď. Ďakujem. Merci, madame la... Pán Le Breton, ďakujem. E, často sa e, hovorí o, e, o táboroch v Španielsku, aby sa to dalo do kontextu migračného tlaku. Dnes hovoríme o inej situácii, o tisícoch marockých žien, ktoré prekračujú denodenne hranice, e, prenášajú veľmi ťažké náklady a zdá sa, že nemajú k dispozícii e, dôstojné pracovné podmienky. Ja sa chcem poďakovať všetkým trom autorom tejto otázky za to, že ju položili, pretože tým sa upriamuje pozornosť na tento fenomén, ktorý nie je príliš dobre známy. Chcel by som sa pridať k reakcii svojej kolegyne, predrečníčky, ktorá jednoznačne odsudila, že komisia neodpovedala na čas. Myslím si, že to vyvoláva naozaj potvrdenie dojmu, že e, sociálne otázky nie sú prioritou únie. Zdá sa totiž dosť e, jednoduché odpovedať na takúto otázku, ktorá nie je nejako odborná a napriek tomu to nie je zodpovedané. E, ja beriem na vedomie ospravedlenie komisie. Myslím, že by sa mali urobiť dve veci, aby sme sa posunuli ďalej. Jednak skontaktovať Španielsko, to sa predsa e, môže urobiť. Španielsko zvrchovaným štátom. Nemyslím si, že Španielsko e, sa bude zdráhať nejakým krokom, mohlo by prijať nejaké opatrenia a tiež e, si myslím, že by sme sa mali tejto téme venovať aj na našej delegácie pre vzťahy s Magrebom. Ja som súčasťou tejto delegácie a preto túto tému nastolím v diplomatických kruhoch v kontakte s našimi marockými kolegami. Ďakujem. Thank you. I... Ďakujem. A teraz pani Marsalesi, spoluautorka otázky. Pán Marsalesi, ďakujem. Ja ako spoluautor sa chcem pridať tomu, čo tu už zaznelo a k pripomienkam, čo sa tu uviedli. To je to sklamanie, že sme nedostali vlastne žiadnu odpoveď od komisie a to je prejav neúcty zo strany komisie voči Európskemu parlamentu a mm, je to aj vo svetle tej pomalosti administratívy v komisii. Napriek tomu sme však očakávali odpoveď na čas a keď to tu už zaznie vo výbore, tak by som bol veľmi rád, aby sme vo výbore LIBE dostali informácie a teraz musíme podať formálnu sťažnosť, lebo pravidla neboli dodržané. A tiež by som chcela chcel poznať obsah hodnotiacej správy od komisie, to, čo povedali experti, ktorí minulý týždeň navštívili túto oblasť, túto enklavu. Takže by som chcel vedieť, čo sa dialo. A to potreb... musíme vedieť, čo videli a čo navrhujú do budúcnosti. A taktiež chceme aj reakciu na otázky, ktoré sme položili ako poslanci EP. Dochádza totiž k porušovaniu viacerých práv, zraniteľných e, jednotlivcov, pracovných práv, žien. Hovoríme tu o obchodnej činnosti, ktorá je v hodnote 400 tisíc eur. tu na hraniciach a my nevieme, aké, pardon, je 4 milióny, to je ten objem e, výmeny a nevieme, koľko kýl tieto ženy prenášajú, ale naozaj tu ide o veľa peniazy. Tieto ženy nie sú ťažké bremena, čiže sú tu viaceré porušenia práv. A určite táto obchodná aktivita a ľudia do nej zapojení sú vážna vec, ktorú by mala komisia čo najskôr riešiť. A áno, a rešpekt je to, čo potrebujeme, najmä pokiaľ ide o ženy. Tieto ženy mulice na hranici. Áno. Bude to znova v našom výbore, teraz pán Blan Kresko. Ďakujem. Ja by som chcel povedať spolu s tými, čo tu už po, bolo povedané, že sme nespokojní, že ja som nespokojný, ja som spolu signatár otázky, tejto konkrétnej otázky a je to strašné, že na to nemáme žiadnu odpoveď, je to nedostatok rešpektu, nedostatok rešpektu najmä voči týmto ženám uliciam, pretože vidíme situáciu, ktorá je naozaj otrasná. Ide tu o osoby, ktoré aj zomreli. Dve ženy zomreli na týchto hraniciach pri prechode hraníc a posledne, posledných dňoch a nedošlo k žiadnej reakcii. Došlo k úmrtiam, lebo dochádza k porušovaniu základných ľudských práv. Takže najlogickejšia vec je mm, získať odpoveď. To, čo sme počuli, nestačí, keď poviete, že nemali sme dosť času. Potrebujeme nejakú odpoveď na túto naliehavú otázku. Je to preto, že nemáme dostatočne silné väzby na Maroko? Alebo je príčinou nejaký lobbying, že nemáme žiadnu odpoveď? Sú tu nejaké komerčné záujmy? Preto nemáme odpoveď. Takže Floren, Marina a ja, my sme vás upozornili na to, že sú tu tieto osoby, tieto ženy mulice, ktoré strašne trpia a potrebujeme nejakú reakciu. Musíme napríklad uzavrieť tieto trasy a hraničné prechody. Tá, tá, táto konkrétna hranica je nazvaná klietka pretože tam prebieha tak strašne veľa strašných e, činností porušovaní ľudských práv. A potom sú tu e, marockí žandári a Guardia Civilia Španielska. Ty sa zdá, že spolupracujú v tomto obchode, alebo sú nejako prepojení na tých, čo pracujú e, takýmto spôsobom alebo otočia svoj chrbtom. Jednoducho nemáme dobrú odpoveď od komisie. A síce, ako môžeme tieto ženy mulice považovať za, za, za e, nejakú pracovnú sílu? Proste je to porušovanie práv. Musíme to znovu zaradiť do programu výboru a musíme sa pýtať, prečo, prečo nemáme odpoveď. Potrebujeme úprimnú odpoveď. A ja sa chcem ozvať hovorí pán López Aguilar. Myslím si, že v tejto otázke by sme si mali uvedomiť, že keby tu bolo viacej poslancov, tak by sa tu stiažovali viacerí. A pravda je taká, že sme už na konci dopoludňajšieho rokovania, preto je nás tu málo, ale mali sme tu veľa sťažností v rôznych jazykoch. To je proste nepriateľná situácia hovoríme o porušovaniach základných ľudských práv na európskej hranici. A ja si myslím, že v prvom rade to, že komisia porušila opakovane e, tento parlament, tak ako a neprispieva to tomu, čo povedal pán e, Juncker v svojom poslednom príhovore, že treba zlepšiť komunikáciu s Európskym parlamentom a komisiou. A k tomu systematicky nedochádza. A my máme takéto právo. Máme právo dostať konkrétne odpovede na konkrétne e, otázky. Vedieme tu predsa legislatívnu prácu, politicky kontrolujeme e, komisiu a komisia má svoju E, ústavnoprávnu povinnosť reagovať na naše otázky, e, nie len nejakými proforma odpovediami, ale musí odpovedať zmysluplne a kvalitne. To je niečo, čo je imperatívom. My, my sme často dostali odpovede, ktoré nemali zmysel, boli prázdne, lakonické a to nemôže pokračovať. Takéto odpovede od komisie už nemôžeme akceptovať. Takže aj ja sa chcem stiažovať, pridať k tým a som za to, aby sme oficiálne podali túto stiažnosť a že to, že nemáme odpoveď na túto otázku, je úplne nepriateľné. A odpovede, ktoré dostávame na čas, sú tiež nepriateľné, pretože sú prázdne, nemajú žiaden obsah tak si myslím, že nastala doba, aby sme túto problematiku skutočne riešili. Hovoríme tu o veľmi vážnych otázkach, hovoríme o rôznych vývojových otázkach a veľmi často dostaneme odpoveď, ktorá s tým nesúvisí, ktorá je irrelevantná a nedávajú e, zmysluplné odpovede. Hovorím aj v tento konkrétnej otázke, aj všeobecne je to vážny problém. Tu dochádza k flagrantnému porušovaniu pravidiel, ktoré máme určené na výkon našej práci. Ďakujem. No, budem hovoriť po portugalsky, pridávam sa k španielským kolegom a k ostatným kolegom, ktorí poukázali na túto otázku a takisto samozrejme aj k tomu, čo sa tu povedalo kritického ohľadu, ohľadom posta komisie, ako to povedal pán Aguilar. Thank you. Uh, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že už nikto nechce k tomu nič povedať. Chcete niečo povedať? Áno, pani predsednička. Chcem len povedať, že sme si dobre poznamenali túto kritiku. Ako som sám povedal, nedokázali sme dodržať lehotu na túto písomnú otázku, ale, pani predsednička, odpoveď nie je, alebo tá situácia nie je výsledkom nedostatku rešpektu voči vám. My máme mnoho otázok, ktoré dostávame z parlamentu a vo väčšine prípadov sa dodržiavajú lehoty. A môžeme hovoriť o kvalite, áno, aj kvalite otázok, aj odpovedí, ale určite sa ohradzujem voči tomu, že by bol dôvodom nedostatok rešpektu. Jednoducho sú to pomalé procesy. Nebudem vám e, vysvetľovať interné postupy, ale určite to nie je nedostatok e, rešpektu. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Určite sme si poznamenali vaše reakcie a predseda výboru to bude riešiť a vráti sa k tomu tým sme skončili dopoludnejšie zasadnutie. Prajem vám dobrý obed a budeme pokračovať o tretej po